Meine Damen und Herren. Dámy a páni, kolegyňa a kolegovia, poprosím vás, aby ste sa tam na tých hlasných miestach už pousádzali. Chcel by som otvoriť vypočutie kandidátkou na úrad vysokej predstaviteľky, predsedničky komisie, pani Mogherini. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes medzi nami a teším sa na diskusie. Už sme ich viedli v trošku e, inom kontexte, keď ste tu boli ako zástupkynia talianského predsedníctva rady. Chcel by som pripomenúť, že v súlade s usmerneniami pre schválenie komisie, čo je v rokovacím poriadku EP, parlament posudzuje dezignovaných komisárov na základe ich všeobecnej kompetentnosti, európskej angažovanosti a osobnej nezávislosti. Takisto posudzuje ich poznatky, perspektívneho portfólia a komunikačné schopnosti. Dostali ste mailom Máte pred sebou e, odpovede e, dezignovanej komisárky na prípravné, prípravné otázky, ktoré čiastočne vypracoval AFED. Chcel by som vám pripomenúť, že štruktúra dnešného vypočutia, e, ktorá je podobná, e, teda je podobná e, štruktúre počutia s komisárom, dezinovaným komisárom Hánom, takže e, najprv tam bude 15-minútový vstup, potom asi na záver vypočutia 5 až 10 minút na také záverečné vystúpenie. No a medzi tým budeme mať približne 45 otázok od poslancov. Prvé kolo otázok E, položia zástupcovia politických skupín a nezaradení poslanci a potom e, zástupcovia e, výboru DV a INTA. Týchto 11 poslancov bude mať minútu na otázku, 1,5 minútu na odpoveď, pol minútu na doplňujúcu otázku a 1 minútu na odpoveď. Všetci poslanci môžu položiť otázky, ak sú tu na zozname Čiže jedna otázka na jednu minútu a dve minúty potom na odpoveď. Rečnícky čas zorganizovali politické skupiny a chcel by som povedať, že každý by mal rešpektovať svoj rečnícky čas. Inak sa dostaneme do problémov, ale myslím, že na vypočutí s komisárom Hánom sa nám celkom darilo. No ale vidíte na mojom hlase, že mám trošku problémy s hovorením. Takže nebudem uh, môcť nikoho prerušiť, ak budete príliš dlho hovoriť, jednoducho vypne mikrofón. Takže majte to na pamäti. Vzhľadom na moju situáciu s hlasom, Určite pochopíte, že budeme takto postupovať, aby som nemusel uh, vlastne hovoriť ja z posledného dychu. A teda myslím, že môžeme to všetko urobiť riadne. Po rozprave bude mať dezignovaná komisárka 5 až 10 minút čas na nejaké závery a ja to potom e, vlastne uzavriem celú schôdzu. Pani Mogherini s veľkými očakávaniami pristupujeme k vášmu funkčnému obdobiu. Za posledných 5 rokov sa rozvinula zahraničná služba. Máme tu obdobie, ktoré by som nazval akoby skúšobné obdobie politiky troch klobúkov. Chceli sme dosiahnuť synergický efekt tým, že vysoká predstaviteľka bola e, alebo je zároveň podpresničkou komisie. Tam sú všetky možnosti e, a je to určitý klaster e, teda možnosti komisára pre zahraničnú politiku, potom možnosti podpredsedničky komisie, no a takisto je možné využiť to, že zahraničná služba, ktorá je teraz už do veľkej miery vybudovaná, sa spojí s možnosťami komisie, teda s tými 140 zastúpeniami v jednotlivých krajinách. A dokáže teda priniesť také výsledky, aby uh, boli brané vážne aj v, minis- e, aj v Rade ministrov pre zahraničné veci. Um, Myslím, že je tu potrebné určité intelektuálne vedenie, keďže e, v tejto rade je potrebná stále jednohlasnosť a musíme sa teda lepšie zastávať záujmy našich občanov v tomto stále komplikovanejšom svete. Musíme e, sa postarať o mier a slobodu v našom susedstve, musíme k tomu prispieť. Myslím, že dostávate príležitosť ujať sa tohto úradu vo veľmi e, zaujímavom čase a chcel by som pripomenúť, že ešte máme celý rad otázok, ktoré treba implementovať e, v súvislosti s tým, čo bolo dohodnuté o právach parlamentu a tam teda svoju úlohu zohráva aj zahraničná politika. My sme vždy hovorili, že zahraničná politika je e, v príslušnosti exekutívy kompetencií exekutívy, ale parlament, tak hovoríme o parlamentnej demokracii, parlament e, má mať kontrolnú funkciu, má mať informácie, má mať možnosť včasných konzultácií a samozrejme my musíme ratifikovať e, zmluvy, ktoré boli dohodnuté, dohody a samozrejme rozhodujeme o rozpočte, E, takže myslím, že mm, je možná súhra a aj po rozhovoroch, ktoré sme spolu viedli, som optimistom, že sa dopracujeme k zmysluplnému výsledku a preto sa teším na túto rozpravu. Viete, že kladieme dôraz na to, aby pri obsadení zahraničnej služby e, keď sme teda sa dohodli na tom zastúpení tretina, tretina, tretina, aby teda neboli tí šéfovia v členských e, štátoch a mm, peši vojaci e, boli v tých e, inštitúciách spoločenstva. A bola tu tá dohoda, že v tom špičkovom grémiu, teda v kolegiu mm, zahraničnej služby, bude zástupca ktorý eh, svoje politické zručnosti nadobudol aj v Európskom parlamente. Takže myslím si, že toto je základ, na ktorom môžeme spoločne veľmi zmysluplne tvoriť našu politiku. My sme ochotní pristupovať k tomu konštruktívne. Federika Mogherini, máte slovo. Grazie, Presidente. I will uh, uh, speak English. Uh, I will... Budem hovoriť po anglicky Ospravedlňujem sa svojim francúzsky hovoriacim priateľom, pretože francúzština by mi dlho trvala. Angličtina mi úlohu trošku zľahčuje, keďže mám 15 minút na to, aby som načetla plány na 5 rokov na celý svet. To je dosť komplikovaná a pre Taliana prakticky nemožná úloha. E, takže počítam s veľmi dobrými otázkami. Spolieham sa na dobré otázky, aby sme mohli nájsť do detajlov rôznych aspektov. A začnem teda nami. Ako ste povedali, pán predseda, naozaj e, zažívame ťažké časy. Všade okolo nás, kam sa pozrieme, 3600 obetí v, na Ukrajine, rovnaký približne počet obetí eboli. Keď sa pozrieme na juh, na východ, juhovýchod, pozrite sa do Lampedúzy, tam som bola pred pár dňami. Keď sa pozriete na globálne otázky, ktoré sa zdali vzdialené, ale napriek tomu majú dopad na životy našich občanov, našu budúcnosť. Takže myslím si, že otázka, ktorú musíme zodpovedať, je otázka, ktorú nám kladú naši občania v tomto ťažkom svete, v týchto ťažkých časoch. Čo robí Európska únia? Kde, sa, kde stojíme? Ako zabezpečíme, aby sme zohrali našu úlohu v týchto ťažkých časoch? Máme svoje pravidlá po Lisabonskej e, zmluve, máme zahraničnú službu, ktorá je funkčná a nadchádzajúcich 5 rokov musíme venovať tvorbe spoločnej politiky, spoločnej vízie a spoločnej stratégie. A to je moja prvá úloha na ďalších 5 rokov. Tvoriť reálnu spoločnú politiku. Viem, že to znie pre niektorých z vás, z nás e, naivne. Ľudia hovoria, že členské štáty vždy budú mať zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Niektorí hovoria, že nepotrebujeme 29. a zdieľam tento názor. Ale zároveň všetci z nás a všetci tu vieme veľmi dobre, že nie je možné tieto ťažké časy, tento ťažký svet zvládať, ak nebudeme spoločne vykonávať svoje povinnosti a nebudeme realizovať naše zodpovednosti. Musíme naozaj myslieť vo veľkom, musíme konať spoločne, potrebujeme dlhodobú víziu, aby sme predchádzali krízam, aby sme zvládali obdobie po krízach. Musíme naozaj eh, sa pozerať doďaleka na globálny eh, svet. Je to v našom vlastnom záujme nie je jedna jediná interná priorita EÚ, ktorá by nebola prepojená na tú externú dimenziu. A sú veci, ktoré sa dnes nedajú urobiť. Nedokáže ich urobiť žiadny z našich členských štátov samotný. Preto si myslím, že je v našom vlastnom záujme, aby sme urobili to, čo povedal prezident Juncker v júli v parlamente, aby sme plne využili potenciál EÚ aj externe. Takže čo potrebujeme podľa mňa, aby sme tento cieľ dosiahli? Tri veci prvom rade myslím si, že musíme sa toho všetci ujať. Všetci v, na, e, v člensk- vo všetkých členských štátoch. Musíme spoločne vybudovať e, túto spoločnú víziu úplne od začiatku, pretože bude príliš neskoro dohotovať sa o texte za stolom, keď budeme musieť zareagovať na krízu, ktorá už vypukla. Musíme od úplného začiatku zdieľať spoločnú víziu, spoločné predstavy. A preto svoj mandát v prvých mesiacoch začnem tak, že navštívim 28 hlavných miest Začnem nadchádzajúcou predsedníckou krajinou, Lotyšskom a stretnem sa nielen so zástupcami vlády alebo s, zahraničným, teda s ministrami zahraničnej veci, ale stretnem sa aj so zástupcami eh, parlamentov alebo aj europoslancami, s mimovládnymi organizáciami, think tankmi, akadémiami E, vlastne s celou tou komunitou zaoberajúcou sa e, zahraničnými vecami v danom členskom štáte, aby sme spolu vybudovali nejakú víziu, nejaké priority pre európsku zahraničnú bezpečnostnú politiku, aby sme mohli začať niečo budovať. Máme na to 5 rokov. Po druhé, musíme spolupracovať. A veľmi rada budem, ak o 5 rokov sa nebudeme deliť na my a oni, keď budú na seb- o sebe hovoriť európske inštitúcie, keď budeme len my Európska únia. Čiže komisia, rada, Európsky parlament. Chcem, aby sme prepojili inštitúcie. A viem, že bude to mojou špeciálnou zodpovednosťou, keďže bude mať viaceré klobúky, tak povediac, a môžeme diskutovať o tom, koľko ich bude. Ale veľa bude závisieť od toho, ako zvládneme e, práve takýto vysoký politický vstup do tejto štruktúry. Uh, E, nemôžem žiadať o štruktúru, aby spolupracovali, ak ja s nimi nebudem všetkými sama spolupracovať. Takže preto som sa e, rozhodla a oznámila som od prvého dňa svojho menovania, že ja spolu so svojím kabinetom sa presujem do Berlemontu, čo neznamená, že opustím zahraničnú službu, ale zahraničná služba bude centrom všetkých externých aktivít, všetkých európskych inštitúcií. Ako sa to dá dosiahnuť? Ako sa to má uh, to znamená, že budem chodiť na zasadnutia kolegia, moji členovia kabinetu budú chodiť do Hebdo. E, takže aby sme si podelili prácu po tretie. Musíme koordinovať všetky kroky, všetky politiky, ktoré majú externý dopad. E, s komisármi pre zahraničné vzťahy a s ďalšími, pretože nie je vlastne jediné portfólio, ktoré by potenciálne nemalo dopad na našu zahraničnú politiku a naše zahraničné kroky. Tu by som obzvlášť spomenula energetiku, obchod, migráciu, klímu, životné prostredie, všetky ostatné. Dohodli sme sa s prezidentom Junckerom, s predsedom Junckerom, že ja budem koordinovať a predsedať e, tejto skupine, ktorá bude v rôznych formátoch zasadať e, každý mesiac podľa programu. A prvé stretnutie tejto skupiny bude prvý týždeň po tom, čo nastúpime do úradu, čiže začiatkom novembra. Takisto preto, že potrebujeme viac koordinovať a efektívnejšie koordinovať internú a externú politiku alebo zahraničnú politiku. Keď sa pozriete napríklad na tie veľké vízy pre našu bezpečnosť, je veľmi jasné, že tú, bezpeč- tú koordináciu potrebujeme. Zamyslite sa nad otázkami ako je terorizmus, migračné toky, bezpečnosť, obrana. Musíme pracovať v rôznych zloženiach, v rôznych uh, formátoch podľa programu, podľa obsahu. Čo sa týka bezpečnosti a obrany, chcem tiež povedať, že môžete počítať s mojou síce malou, ale predsa len nejakou uh, skúsenosťou, ako, uh, ktorú som získala ako poslankyňa v talianskom parlamente uh, pre, uh, výbor, vo výbore pre obranu a myslím, že to je jednou z zo štyroch priorít strategickej e, agendy, ktorú uh, rada prijala v júni, článku 21 zmluvy, sa hovorí, že máme chrániť mier, predchádzať konfliktom, posilňovať medzinárodnú bezpečnosť. Takže to je pre mňa to uh, to vodiace e, svetlo. No a čo sa týka bezpečnosti a obrany, to je tiež teda samozrejme jeden z mojich klobukov ako e, šéfka Európskej bezpečnostnej obrany agentúry. E, budem plne spolupracovať s Európskym inštitútom pre bezpečnostné štúdie, budem predsedať Rade pre obranu nielen formálnej, aj neformálnej a navštívim naše misie a operácie vojenské aj civilné. Viem, že môžem počítať s Európskym parlamentom a konkrétne s týmto výborom, že budem môcť budovať na vašich skúsenostiach ehm, a poznatkoch, e, aby sme spolu tú vízu zvládli. Nie to jednoduché, viem, ale myslím, že môžeme sa, e, môžem sa spolahnúť na to, že budem mať s vami špeciálny vzťah. Nielen preto, že musíme, a ja musím splniť povinnosť nielen formálne, ale preto, že je v mojom politickom záujme a myslím, že je to aj vo vašom politickom záujme, aby sme začali na funkčnom partnerstve e, pracovať e, hneď na tých 5 rokov. Myslím, že e, dokážeme dostať našim zodpovednostiam, ako som už spomínala, a to znamená, že ja navrhujem, aby ste mm, že, že ja navrhujem, že ja samozrejme dostanem v prvom rade svojmu stovu, teda pôjde E, nielen o susedstvo, ale rozšírené susedstvo, susedstvo našich susedov. Začneme Balkánom, Tureckom. Myslím, že politika rozšírenia je najlepšou, ak, ak nie dokonca jedinou garanciou e, dlhodobej transformácie smerom k demokracii, stabilite a e, hospodárskému rozvoju Východ. Myslím, že budeme potrebovať väčšiu pozornosť EÚ prikladať no, E, východu, začneme plnou podporou Ukrajine, pokiaľ ide o bezpečnosť, inštitucionálnu reformu, politické procesy, hospodárske výzvy a energetika. Musíme podporiť Moldavsko, Gruzinsko, najmä v nadchádzajúcich mesiacoch. Budeme musieť spolupracovať s Arménskom, Azerbajdžanom a Bieloruskom na našej ceste vpred. A e, budeme sa musieť e, zaberať aj našim východným susedom Ruskom, budeme sa musieť snažiť o plnú implementáciu Mínskej dohody, plnú vo všetkých bodoch, podporujú Porošenkové úsilie, aby na východe krajiny nastolil mm, mier. Pred mesiacom som to povedala v tej si miestnosti, že Rusko momentálne možno nie je partnerom, keď sa pozrieme na dnešnú situáciu, ale je to strategická krajina vo svete a e, je to e, sused Ukrajiny, Takže musíme spolu prehodnotiť naše vzťahy k Rusku v nadchádzajúcich 5 rokoch. Povedala som, že musíme väčšiu pozornosť prikladať východu a zároveň hovorím, že musíme veľkú pozornosť prikladať aj juhu. Na Blízkom východe bola EU efektívnym platcom a musí sa stať efektívnym hráčom. Zároveň musíme Eh, mať viac a viac spoločného, eh, spoločný rámec pre spoločné konanie. aby sme sa vyrovnali s globálnymi hrozbami pre nás všetkých. A musíme veľkú pozornosť venovať aj Líbii. Tam je hrozba, že ona bude ďalšou v rade a vidím tú veľkú úlohu pre EÚ, ktorú môže zohrať spolu s OSN a so susednými krajinami, ale takisto treba venovať pozornosť aj tým úspešným príbehom, aby sa z nich nestali neúspešné. A tu mi napadá Tunisko v prvom rade, ale takisto Maroko. Budeme musieť veľa, veľa pracovať aj smerom na juh a na juh od našich južných e, susedov. Afrika, teda nielen príjemca e, finančnej pomoci, ale aj partner. A keďže som talianka, chcem spomenúť aj to, že budem musieť e, venovať pozornosť aj ďalekému severu, teda Arkt ty ide. Možno teraz je to e, relatívne tiché, ale vôbec sa nedá zaručiť, že to bude tiché aj v nadchádzajúcich rokoch. Povedala som, že musíme väčšiu pozornosť príklad východu a juhu a to pre mňa nie je rozpor. Ako viete, krízy nečakajú, kým prídu na rad. Nečakajú na nás pekne v rade. Musíme urobiť všetko, všetko naraz, zároveň a Všetko zároveň spoločne, pretože inak to nebude efektívne. Viem, že je to náročné, je to stále náročnejšie, ale v tejto ťažkej situácii, v tomto ťažkom svete, v týchto ťažkých časoch, pred ktorými stojíme, myslím, že musíme počítať s kľúčovými partnermi, ktorí sú kľúčoví nielen pre nás, e, pre našich priateľov. Musíme mať partnerov v e, takomto nespolhanilovom svete. Myslím, že transatlantické partnerstvo dnes než viac dnes viac než kedykoľvek predtým je strategickým partnerstvom, čo sa týka bezpečnosti. Som eh, pripravená spolupracovať s novým generálnym tajomníkom ja eh, na to, eh, pánom Stontelbergom, ktorý je tiež starý známy, takže viem, že ste aj zo Cecilia hovorili o TTIP. K tomu sa zrejme ešte tiež vrátime počas otázok. Ale obchod nie je len ekonomický nástroj, ale aj strategický nástroj a globálna výzva. Chcela by som spomenúť aj Latinskú Ameriku medzi kľúčovými partnermi. Teda nielen, že tam máme dvoch strategických partnerov, ale Latinská Amerika a Karibik ako celok ako sú potenciálni strategickí partnery EÚ. A videli sme to aj na samite EU eh, Salak v júne, že je tam potenciál v politických ekonomických kontextoch. Netreba to brať za samozrejme, musíme tam ako EÚ um, teda byť činní. No a po Latinskej Amerike prechádzam teraz do Ázie, tam tiež musíme spolupracovať s partnermi Čínou, Indiou, Japonskom, Korejskou republikou, ale musíme pracovať aj s tými regionálnymi zoskupeniami ASEM a spolu s krajinami, ktoré možno nevnímame e, nevyhnutne ako kľúčových partnerov, ale málo politickej investície by mohlo mať veľký výnos e, v týchto krajinách pre nás. Máme tu teda regionálne, globálne organizácie, samozrejme OSN dôležitý partner, na to som už spomínala, spomeniem tie regionálne, ktoré budú e, pre nás dôležité OS, OBSE, Rada Európy, Liga arabských štátov, Africká únia, máme spoločnú prácu, spoločnú agendu, pokiaľ ide o klimatické zmeny. To je súčasťou našej zahraničnej politiky a musí byť e, súčasťou našej zahraničnej politiky. Pokiaľ ide o ľudské práva, myslím, že ako Európania máme e, veľmi špeciálnu zodpovednosť e, za to, aby sme vypracovali koherentný program vrátane našich interných politík. Tu spomeniem tri hlavné oblasti. Viem, že sa k nim budeme môcť vrátiť. Takže sloboda médií, ženy a sloboda vierovýznania. A napokon, v neposlednom rade, rozvojová agenda 2015. Viem, že ako EÚ môžeme zohrať veľkú úlohu pri dotváraní programu a agendy, ktorá bude platná nielen pre rozvoj e, relevantná, ale aj pre životné prostredie, pre zahraničnú, zahraničné kroky a interné politiky. Ďakujem pekne. Teším sa na vaše otázky. das Wort. Danke, herzlichen Dank für die Darlegung. Srdečne ďakujem za váš eh, úvodný prejav. Slovo má Christian Preda za EPP. Ďakujem, pán predseda, pani dezignovaná komisárka. Európsky parlament eh, Veľmi pozorne sledovala eh, budovanie zahraničnej služby. našej rady neboli vždy zohľadnené, niekedy áno, niekedy nie. A výsledky sú možno zmiernené. Takže ako vy predpokladáte, že budete pokračovať v práci konsolidácie, inštitucionálnej konsolidácie služby, aj ako bude spolupracovať s parlamentom a predpokladáte, že budete e, dodržiavať záväzky, ktoré prijala e, Lady Ashton pred 5 rokmi. E, poznala veľmi dobré postoje parlamentu. No a čo nám budete vedieť poskytnúť, eh, keď budeme diskutovať nové európske eh, bezpečnostnej strategii. Vy ste teda to spomínali v tom dotazníku, ktorý ste nám poslali. Merci. Euh, premièrement, je vais commencer travailler. Ďakujem. Začnem pracovať teda ako si revizio služby. Dve veci už boli implementované ak to môžem tak povedať. Ďalšie. Myslím, že chvíľku mi potrvá, kým si zvnútra e, pozriem tú štruktúru, preverím, čo funguje, čo nefunguje. To, čo som videla, čo funguje, čo nefunguje, videla som to ako ministerka, videla som mnoho všelijakých e, spisov, ale myslím si, že prax bude užitočná, aby e, som presne zistila nástroje, mechanizmy, ktoré možno treba zmeniť E, veci, kde sa budú musieť úplne zmeniť štruktúry. Mám tu aj poznámky o tom, čo funguje podľa mňa dobre, ale musím si to osobne pozrieť. Takže myslím, že budem musieť pracovať na lepšom možno zmiešaní v rámci tej štruktúry, pokiaľ ide o národ, teda zloženie zo členských štátov, vekové a tak ďalej. Uh, aby tam boli zastúpené rôzne členské štáty, aby tam boli národní diplomati a e, teda aj štátni úradníci EÚ. Možno sa pozrieme aj na ten vek. Treba e, možno e, trošku zjednodušiť tu ten rozhodovací reťazec. A potom sa ešte snad vrátim k tým špeciálnym e, predstaviteľom. Pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, uviedla som to v písomnom dotazníku. Myslím, že to bude užitočné využiť radu v nadchádzajúcom júni na to, aby sme rade navrhli určité úvahy k odporúčaniam, z, e, e, odporúčaniam rady z decembra 2013 a možno na základe toho spustíme veľkú diskusiu veľkú verejnú úvahu, nielen inštitucionálnu, o možno nejakej stratégie alebo bielej knihe, teda niečom, čo nám umožní zamyslieť sa na rôznymi e, scenármi ohrozenia, ktoré momentálne tu máme. Už mám dve minúty, dobre. Nein, a, anderthalb Minuten. Ja, jeden a pol minúty. Pán Preda, vy máte ešte dodatočnú otázku? La, la. Áno, pani dezignovaná komisárka, ja by som chcel vedieť, či táto nová stratégia bude takou nejak, takým nejakým prehodnotením našich partnerstiev. Spomínali ste niečo vo, vo vzťahu k Rusku. Viem, že chcete uh, nájsť ten správny výraz, ktorý by um, opísal naše vzťahy s Ruskom. A čo sa dá povedať o tých ostatných partnerstvách, strategických partnerstvách? Ako to vy v, zásade vidíte? Nede euh, euh, o to nájsť správny výraz, ide o to nájsť správnych partnerov a správnu stratégiu. Čo sa týka načasovania, Nebolo by teraz nejak úprimne, keby som tu menovala ne, alebo hovorila o nejakých e, časoch, ale treba revidovať našu stratégiu. E, svet je dnes e, úplne iný, než bol v čase, keď sa tvorila tá posledná stratégia. Takže budeme na tom spolupracovať s komisiou, s parlamentom. Myslím, že na tom treba pracovať takisto pokiaľ ide o tých strategických partnerov. Samozrejme, nie je to len Rusko. Ms. Mogherini, good evening. Now, some people say that EU member states don't want a strong... Dobrý večer, pani Mogherini. Niektorí hovoria, že EU nechce mať silný e, e európsky hlas v spoločnej zahraničnej e, bezpečnostnej politike. E, ako talianská ministerka zahraničných vecí ste boli súčasťou eh, eh, klubu ministrov zahraničných vecí eh, na rade. Ako navrhujete, aby ministri zahraničných vecí postupovali zjednotenejšie? Vaš, mohli by ste povedať ešte tomuto hearingu nejakú jednu vec, ktorú plánujete urobiť inak než pani Eštenová? Napokon Mm, niektorí hovoria, že e, keď sa strednete s medveďom, buď by ste sa mali snažiť e, ho zastrašiť, alebo postupne sa snažiť e, vypariť. Takže v prípade ruského medveďa, pani Mogherini, akú taktiku by ste si volili? Páči sa mi tento výbor. A z tohto dôvodu som sa rozhodla chodiť medzi vás častejšie A týmto by som odpovedala pravdepodobne na druhú z vašich, z vašich otázok. Chcela by som byť oveľa e, e, viac prítomnejšia. Chcela by som mať osobitný vzťah s Európskym parlamentom, ako som už povedala, ako členka e, parlamentu. Mám veľmi rada parlament, takže nebola by to moja povinnosť, bolo by to niečo pre mňa príjemné a zaujímalo by ma to, rada by som to robila na e, e, rôznych úrovniach, formálnej, neformálnej, e, osobitných výboroch, tak myslím, že by sme mohli veľmi dobre spolupracovať. To je teda odpoveď na vašu druhú otázku. A ako ministerka som e, považovala za frustrujúce, keď som trávila hodiny diskusie o odseku 2, ktorý sa má e, e, zaradiť za odsek 1 alebo za odsek 6, ale to je normálne, prirodzene vieme, že závery sú dôležité, pretože predstavujú naše stanovisko, ale možno by sme vedeli využívať náš čas lepšie na stretnutiach s ostatnými ministrami. A keď plánujeme aj nejaké strategické orientácie, tak myslím, že máme vynikajúcu e, sieť, o ktorú sa môžeme oprieť. Máme politicky obrovský potenciál. Ak sa nám podarí e, naše e, pracovné metódy naplánovať tak, aby sme nebežali už len za tým, čo je naplánované na programe, ale aby sme uvažovali aj nad tým, čo môžeme mať o rok na programe Eh, bolo by to lepšie. Takže o toto by som sa snažila. A potom k, tej, k tomu medveďovi nemám toľko skúseností s medveďmi. Možno niekto zo severských krajín by mi v tom vedel pomôcť. Ale Povedala by som, že potrebujeme eh, tu takú zmes eh, diplomácie a asertivity. Všetko by záležalo aj od toho, ako bude reagovať ten medveď. A k strategickému e, zmýšľaniu ďakujem za e, vašu odpoveď. Ministri zahraničných vecí vždy budú klasť na prvé miesto svoje národné záujmy. Takže ako by ste si predstavali, že ich e, budete tlačiť do toho strategického plánovania spoločnej politiky? Myslím, že by sme sa naozaj mali uh, dostať von z tohto myslenia európske versus národné myslenie. Myslím, že tu máme naozaj niečo spoločné, inak by tu Európska únia nebola. Je to naozaj e, otázka e, spoločných záujmov a mali by sme sa nejako e, zhodnúť na tých bodoch, v ktorých musíme spolupracovať, lebo je to v našom záujme a iba tak dosiahneme naše ciele tak v takomto prípade by naša práca mohla byť trošku jednoduchšia. Nehovorím jednoduchá, ale i jednoduchšia. Možno sú oblasti, ktorých to nebude možné, ale je veľa oblastí, kde môžeme uspieť, ak budeme konať spoločne a je to aj v národnom záujme e, postupovať e, zjednotenie na európskej úrovni. Pani e, dezignovaná vysoká zastupkňa, spomenuli ste asertívne Rusko, hrozbu zo strany pána Putina pre spoločnú bezpečnostnú politiku. Ako vnímate financovanie zalafistických skupín zo strany takých krajín ako Saudská Arábia? A potom ako náhle to bude európsky e, e, konsenzus, e, že tu máme hrozbu strany ISIS. V prípade eskalácie s Ruskom, aké ďalšie sankcie by ste zvažovali na rade, napríklad zrušenie ruského prístupu k SWIFTu? alebo zákaz e, pre európske štáty, aby pomáhali Rusku e, sa brániť. V prvom rade ďakujem za vašu otázku. Myslím si, že hlavne skutočnosť, že sa vytvorila e, silná koalícia alebo partnerstvo, ktorá má bojovať proti ISIS, to je dobré. A myslím, že by sme si mali pripomenúť, že to začalo práve tu v Bruseli 15. augusta sme požiadali eh, pani eh, Aštanovú, aby sme začali budovať eh, spoločnú reakciu voči teda hrozbe ISIS. Vtedy bola len v jednej časti Iraku a v Sýrie. A skutočnosť, že toto sa vyvinulo v niečo, čo sme mohli e, prejednať aj na e, formáte Bezpečnostnej rady. To je v e, časti odpoveď na vašu otázku. Sú tu rôzne aspekty na, sto, na stole, nielen ten vojenský, a treba sa zabrať aj financovaním, hnutia aj, aj kultúrnym posolstvom, náboženským, humanitárnymi aspektami. Všetko toto by malo byť súčasťou príslušnej stratégie a skutočnosť, že tie hlavné krajiny E, ktoré boli do toho zainteresované, boli arabské a e, obraz ženy z Emirátov, ktorá e, viedla to z týchto skupín, bola takto silným posolstvom z kultúrneho pohľadu, že by sa to mohlo pretaviť do rôzneho rámca pre golské krajiny, aby mali iný prístup k regiónu. Je to obrovská kríza, ale aj obrovská príležitosť pre jednotlivých regionálnych aktérov aby začali spolupracovať, pretože pred nimi je spoločná hrozba a teda majú spoločné záujmy. A toto isté platí aj pre Turecko. Teraz nemám, myslím, čas zachádzať eh, do detajlov k tomuto, ale to, čo sme videli v posledných týždňoch, je dosť neoveriteľné. Miera utečencov, ktorí prúdili do Turecka, už eh, bola vysoká a počet kurdských utečencov, eh, ktorých prijal Turecko, to je tiež niečo relevantné a Všetci vieme veľmi dobre, že napokon úloha, ktorú tu môžeme mať, je snažiť sa podporovať dialog medzi regionálnymi e, mocnosťami. A už nemám myslím, čas e, vyjadrovať sa k Rusku. Srdečne ďakujem. Dodatočná a iba 20-sekundová odpoveď. Pani dezignovaná vysoká zástupkynia, moja e, skupina mala rezervácie k e, fungovaniu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, avšak pani e, Eštanová značne vybudovala túto službu a bola veľmi úspešná pri vyrokovávaní sa e, vyrokovaní vzťahov medzi e, Kosovom a Srbskom a e, aj vo vzťahu s Irakom a pokiaľ je teda príslušnú nukleárnu dohodu. Ako chcete postupovať v tejto práci, ktorú zahájila pani Eštonová? Myslím si, že v 20 sekundách sa nedá zodpovedať, a tak sa budem venovať prichádzajúcej otázke odpoviem aspoň šťastí. Takže ak e, by teda Rusko sa chcelo venovať tomuto koritoru, v prvom rade si myslím, že by sme mali ostať zjednotení. Možno je e, dobré, že by sme mali e, byť zjednotení v našej reakcii ako členské štáty a ešte aj iní aktéri vo svete. To by bola tá najsilnejšia pridaná hodnota, ktorú by sme mohli vytvoriť a mali by sme sa zabrať prevenciou a nie tak e, zamýšľaním sa nad tým, čo by sme robili, keby sa to stalo. Ďakujem pekne, pani e, e, dezignovaná vysoká predstaviteľka. Vo vašich odpovediach zdôrazňujete podporu zjednotenosti úmyslov aj činností, aby sme e, celý svet pristupovali ku konfliktom a krízam a umožnili EÚ, aby sa stala naozaj globálnym aktérom. To všetko znie veľmi dobre. Ale e, čo tu vidíme je, že EÚ má ťažkosti e, reagovať na viac než jednu krízu zároveň a aj väčšina veľkých hráčov má momentálne podobné problémy. Takže pýtam sa, ako zamýšľate zlepšiť a lepšie koordinovať e, analýzu a e, schopnosti reakcie komisie Euró e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a rady, tak aby sa naozaj posilnila schopnosť EÚ reagovať a možno nielen reagovať, ale aj pôsobiť účinne v oblasti prevencií Ďakujem. Ako som povedala eh, na začiatku v mojom úvodnom prejave, myslím, že máme eh, príslušné eh, nástroje, máme tu politický potenciál. Na čo musíme pracovať je zabezpečiť teda politickú vôľu. Niekedy nám príliš neskoro, pretože príliš dlho diskutujeme, niekedy neskoro, pretože nám dlho trvá rozhodnúť sa. Proces rozhodovania sa je veľmi zložitý. Niečo, je tu, niečo sa tu dá zmeniť, niečo nie ale veľa toho sa dá e, zjednodušiť. E, to je kľúčové. Treba zjednodušovať naše postupy. Niekedy máme možno e, dokonca príliš veľa nástrojov, mali by sme ich zracionalizovať a združiť. Napríklad, pokiaľ ide o oblasť reakcií na kríz, máme viacero nástrojov, ktoré by sa mohli zjednotiť, zlúčiť a pokiaľ ide o väčšiu in, integráciu a komplementaritu e, týchto nástrojov, treba ich zvýšiť, napríklad e, e, humanitárna pomoc, rozvojová pomoc a iné oblasti politik, ktoré v princípe nejako nesúvisia s krízami, ale môžu pôsobiť ako prevencia kríz, napríklad podpora pre demokraciu alebo aj obchod z určitých svojich častí E, preto je dôležité, aby sme tu mali koordináciu na úrovni komisárov, aby sme si boli vedomi, že všetky naše nástroj, nástroje a politiky e, sú súčasťou jedného e, toku politík. Toto môže e, znieť abstraktne, ale ak sa obmedzíme na diskutovanie o tom, ako použiť jeden e, jediný nástroj a bude nám chýbať celková vízia, tak jednoducho budeme stále iba e, dobiehať. Potrebujeme jasnú víziu toho, čo potrebujeme urobiť a potom nájsť tie správne nástroje a pouvažovať nad tým, ako ich implementovať. Dobrý večer, pani Mogherini. Budem hovoriť po nemecky. Spomenuli ste to sama na poslednom zasadnutí, keď ste e, e, tu boli. Povedali ste, že Rusko nie je e, že už žiadny strategický partner EÚ. Niektorí alebo mnohí túto vítajú pre mňa a moju politickú skupinu. Z toho vyplývajú určité dosť praktické otázky ako má Rusko ako jeden z e, dôležitých kľúčových hráčov a aktérov na medzinárodnej úrovni e, v oblasti napríklad odzbrojovania aj e, jadrového odzbrojovania príslušných zmluv, ako, ich máme, ako ho máme do, toho, do takéhoto procesu ďalej zainteresovávať. Ako si predstavujete zainteresovanie Ruska e, do reformy e, zmeny činnosti Bezpečnostnej rady OSN a e, posilňovania demokratickej štruktúry? A ako by mala vyzerať nová medzinárodná bezpečnostná štruktúra, ktorá teraz súčasťou by bolo Rusko? Takže nejde tam iba o zabraďovanie konfrontácií medzi, e, Ruska, medzi Ruskom a NATO, ale bolo by dobré, aby e, tá architektúra bola e, zahrňajúca, začlenujúca. Ďakujem. Odzbrojovanie, to je pre mňa osobne kľúčová otázka. Pracovala som na tom veľa ako členka parlamentu, bola som prvou signatárkou eh, príslušnej eh, zmluvy. Eh, Talensko bolo prvé, ktoré ratifikovalo túto zmluvu o zbrojovaní, takže musím vám povedať, že budem veľmi silne pracovať na tejto téme ako celku. A Takisto sa e, zamýšľam e, ísť na e, konferenciu budúc, budúcu jar v New Yorku. Mali by sme do toho naozaj politicky veľmi veľa investovať. Je to bezpečnostná otázka, nie ideologická. Týka sa naozaj našej bezpečnosti, pretože ak budeme vážne pracovať na odzbrojovaní a neproliferácii, tak svet určite bude bezpečnejším. A prídem k Rusku. Rusko nepodpísalo túto dohodu o zbrojovaní. Veci sa komplikujú na teda, teda oblasti jadrovej, takže myslím si, že by sme opäť mali zahrnúť Rusko. Prezident Obama to e, spomenul počas jeho prejavu e, na valnom zhromaždení OSN pred pár týždňami. A myslím, že e, toto Eh, bude jedna z oblastí, kde bude veľmi dôležité, aby sme Rusko zainteresovali do eh, týchto vecí pre našu vlastnú, vlastnú bezpečnosť. A pokiaľ ide o bezpečnostnú radu, viete, EÚ nemá rovnakú pozíciu eh, jednotnú pozíciu. Bolo by výborné, keby sme o 5 rokov jednotnú pozíciu mali a budeme na tom pracovať, aj keď sa to zdá byť ťažké. Ale myslím, že toto je jedna z tých vecí, kde naši občania sa niekedy pýtajú, Podarí sa vám eh, veci pohnúť dopredu aj v tejto oblasti? Vzdávam sa rozličné otázky, lebo sme eh, presiahli eh, čas. Ďakujem pani Mogherini. V susedstve Európy v dôsledku ozbrojených konfliktov milióny ľudí z Iraku, zo Sýrie, z Líbie a z Gazy sú na uteku obrovský počet e, utečencov prišlo o život e, kvôli e, tomu, ako sa snažili dostať do Európy. Ako chcete zabezpečiť, aby pohraničné misie EÚ vrátane tej v Líbie nebudú pôsobiť proti ľudským právam. Medzinárodné reakcie na ozbrojené konflikty a boj proti teroristickým organizáciám E, ich súčasťou sú čoraz viac e, vojenské intervencie. Európsky parlament e, vypracoval interven- vyhlásenie v súvislosti s bezpilotnými lietadlami nasadenými v takýchto prípadoch. Budete sa zasadzovať za ošetrenie tejto témy. Ďakujem. Pokiaľ ide o migrantov, o žiadateľov o azyl, úvodom som spomenula, že 3. oktobra som bola na Lampedúze, rok po tragédii, ktorá sa tam odohrala a pre mňa je veľmi jasné, že máme humanitárnu a morálnu e, povinnosť, skôr než politickú a inštitucionálnu, e, chrániť e, životy ľudí. To je Európa, to sú naše hodnoty. Je veľa spôsobov, ako to robiť. Niektoré sú efektívnejšie, než čakať, eh, kedy eh, títo ľudia budú sa snažiť prekročiť more. Môžeme to robiť s ich krajinami pôvodu, to je dlhodobá stratégia eh, stabilizovať pôsoby v oblasti prevencie kríz, bojovať proti diktát, diktatorským režimom. Môžeme pracovať s transitnými krajinami, chrániť a podporovať ľuďom v jednotlivých tranzitných krajinách, ktorí sú na úteku z aj za pomoci OSN. Je to veľmi efektívny nástroj. E, a takisto musíme e, riešiť problémy pri ich koreňoch. Napríklad Líbia, možno sa k tejto otázke ešte vrátime, ak zasnie príslušná e, otázka z vašej strany. Vytváranie takéhoto koridoru nie je možné, pokiaľ nebudeme mať stabilnú krajinu alebo stabilnú vládu tam. A potom, pokiaľ ide o tie bezpilotné lietadla, Prečítala som si e, e, riešenie Európskeho parlamentu a príslušné uznesenie, nástroje a prostriedky. E, sú tu, ale, je, ale ide o to, ako sa využívajú. Nie sú samé o sebe zlé, ide o to, aká politika je za nimi a tá z nich robí dobré alebo správne alebo nesprávne nástroje. Dratočná otázka. Áno, v mnohých e, krízach a vojnách e, e, sa, sa dochádza k e, zločinom, vojenským zločinom aj v našich susedských regiónoch a e, všetky e, riešenia by e, sa mali zaoberať e, hľadaním spravodlivosti, hľadaním zodpovedných za tieto e, zločiny. Ako chcete v tejto oblasti postupovať? Tu by som odkázala na e, úlohu, ktorú EÚ e vždy zohrávala historicky v tejto oblasti, ktorú úplne zdieľam. E, je tu Medzinárodný trestný súd, je efektívny. Mali by sme v takýchto prípadoch, kedy tomu tak je, využívať existujúce nástroje, ktoré dobre fungujú, tak ako v tomto prípade. Castaldo. Pani e, vysoká predstaviteľka 3. E, marca po e, okupácii Krymu ste na vašom blogu priznali, že EU šťastí má zodpovednosť za to, čo sa udialo, pretože nemá spoločnú politiku. Aj v prípade Ukrajiny sme príliš neskoro začali konať Keby sme boli postupovali inak v predchádzajúcich mesiacoch a snažili sa o e, kompatibilitu aj s colnou e, dohodou s Ruskom veci, by e, vyzerali možno inak. Dá, dá sa s vami naozaj ľahko súhlasiť, ale keď sa pozrieme na to, čo ste robili v predchádzajúcich mesiacoch, napríklad aj to, čo hovoríte, že Rusko už nie je strategickým partnerom Ruska, budú s tým súhlasiť napríklad Európsky poľnohospodári, ktorí strácajú eh, eh, milióny eur. Dnes ste vyjadrili nádej, eh, že Rusko sa bude môcť stať strategickým partnerom opäť v budúcnosti, takže čo je treba na to, aby sa tomu tak stalo? Ďakujem. To bolo z marca, tento interviu, odvtedy sa veľa vecí zlepšil, zmenilo a nie k lepšiemu. Rusko malo viacero príležitostí aby e, e, sa vydalo e, cestou politického a diplomatického riešenia. Mali sme viacero kôl rokovaní. Ja dúfam, že vlastne ten posledný krok protokol z Minsku je tým správnym krokom a že sa podarí ho rešpektovať vo všetkých svojich častiach plne počnúť od teda stiahnutia všetkých vojakov z ukrajinského územia, aj teda pokiaľ ide o kontrolu hraníc. A, a, pokiaľ ide o tú, aso- do, tohoto asociáciu, som podala banalitu, tá uh, diskusia trilaterálna, ktorá prebieha teraz, jej a, účelom je znižovať napätie a zabezpečiť, aby a, dohoda bola v, a, výhodná obzvlášť pre Ukrajinu a nie tak pre EÚ. E Toto a, sa malo začať skôr zvyšok e, e, vlastne e, robíme dobre. Myslím si, že mnohí súhlasia s takýmto môjim hodnotením. Netreba tam toho veľa odhalovať. Myslím si, že je jasné, čo treba robiť. V prvom rade hovoriť, rozprávať sa. Rozprávali sme sa aj v mnohých iných oblastiach a nepomohlo to, ale možno by to bolo pomohlo vtedy, keby sme to boli robili skôr. Yes, thanks. Volevo chiederle, il ritorno... Chcel som sa vás opýtať, čo sa týka Ukrajina. Podľa vás je to nevyhnutná podmienka, aby sme mohli anulovať sankcie. Do akej miery e, sa to dá, naozaj dá e, vykonať a do akej miery sa dá Rusko prinútiť, aby sa vzdalo kontroly e, na Kríme. Akým spôsobom sa môžeme vyhnúť tej situácie, kedy členské štáty sa zhodnú na spoločnom postupe a bude už príliš neskoro. Verím tomu, že medzinárodné právo by malo byť vždy e, dodržiavané. A to je práve východiskový e, bod, e, v ktorom Európska únia nesmie ustúpiť. A je takisto pravdou, že všetko to, čo musíme urobiť, čo sa týka Ukrajiny v tomto momente, ako aj v minulosti, ako aj v budúcnosti, bude rozhodnuté a má byť rozhodnutie predovšetkým samotnými Ukrajincami, aby si rozhodovali o svojich vlastných veciach. Napríklad ako boli prezidentské voľby eh, Petra Porošenka, eh, ktoré voľby boli poznamenané hojnou účasťou. Myslím, že som ešte vynechala čas vašej otázky. Gentile komisario designato. Pani dezignovaná komisárka, vo vašich odpovediach ste e, spomenuli, že chcete garantovať koherenciu medzi vnútornou a zahraničnou politikou, politikou Európskej únie. E, v tomto ohľade by som vám chcel poukázať na dva aspekty Predovšetkým sú to zodpoved- je to zodpovednosť Európskej únie v oblasti eh, boja proti eh, eh, terorizmu. V súčasnosti má byť pripustených 3000 bývalých teroristov do svojich krajín pôvodu. A problémom je, že policajti z celej Európy ich musia sledovať. A je to aj kvôli tomu, že neexistuje nejaká spoločná správa e, údajov na európskej e, úrovni. A v tomto prípade musíme k tomu pristupovať realisti, realisticky, pretože to môže predstavovať e, veľmi veľké riziko. A chcem vám takisto pripomenúť situáciu vo, na Fiumičine a takisto aj e, vylodenia e, migrantov na talianskom e, pobreží, ktoré absolútne policia nemohla odkontrolovať. To je samozrejme závažný problém. Ďakujem. Ja ako ministerka zahraničných vecí Talianska hm, samozrejme, a ostanem ministerkou, až kým nepríjme svoje rozhodnutie Európsky parlament. A chcela by som vám odpoveď, čo sa týka zahraničných bojovníkov. Je to predovšetkým otázka prevencie, pretože musíme si povedať, aké kroky musíme podniknúť na to, aby sa títo bojovníci nevracali do našich krajín potom, ako boli vrátení e, do svojich e, krajín pôvodu. A tu sa nesmieme pohybovať v nejakých pevne stanovených kategóriách. Musíme e, reagovať flexibilne, napríklad spoluprácou ministrov zahraničných vecí s ministrami vnútra. A samozrejme na to je práve priestor na európskej úrovni. Ďakujem iba veľmi v krátkosti. Bohužiaľ, vyčerpali ste si už čas na dodatočnú otázku, hovorí dodatočnú otázku pani Fotiga. Ďakujem, pán predseda. Pani dezignovaná vysoká predstaviteľka, čo sa týka bezpečného susedstva, tak ako je to opísané v Európskej bezpečnostnej stratégii musíme mysleť aj na hranice. Táto situácia si vyžaduje naozaj eh, veľmi osobitný a včasný krok ako reakciu na dianie na hraniciach. Aké nové politiky chcete prijať práve v oblasti obrany a bezpečnosti, a to aj na inštitucionálnej úrovni, ako aj kapacít. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že máme k dispozícii množstvo nástrojov a takisto aj potenciál. Samozrejme, potom ako bola schválená Lisabonská zmluva, nemusíme ich všetky využiť, ani sme ich nevyužili. Zatiaľ sme sme sa nemuseli vyrovnávať s krízou tzv. horiacich hraníc, kde by sa masovo hranice prekračovali. Samozrejme závisí to aj od spolupráce s jednotlivými partnermi, avšak nepochybne musíme pracovať aj na tom, aby sme prekonávali naše rozdiely v bezpečnostnej a obrannej politike. A to by bola jedna z najdôležitejších eh, E, priorit. Treba vypracovať akýsi vnútorný okruh priorit. V prvom rade musíme pracovať na dobrej bezpečnostnej spolupráce a na rozvoji Európskej obrannej agentúry. To je jedna zo záležitostí, e, o ktorej sme diskutovali s ministrami obrany. A myslím si, že práve oni sú tým tými, s ktorými treba o tomto hovoriť. A nastal čas na tento krok nielen z rozpočtového e, pohľadu, ale aj práve z bezpečnostného strategického pohľadu. Doplňujúca otázka. Ako vnímate rolu NATO a s ním aj úlohu v Spojených štátoch amerických, ktorí posilňujú našu spoločnú e, obrannú schopnosť. Ako som povedala, a sú tu aj kolegovia e, z parlamentného zhromaždenia NATO a tí o tom vedia, myslím si, že práve spolupráca e, v oblasti obrany a bezpečnosti z NATO je strategická. Samozrejme, ja teraz hovorím iba formálne, pretože konečné rozhodnutie e, príjmete vy, ale počas prvého týždňa sa chcem stretnúť s generálnym tajomníkom NATO Janom Stoltenbergom Treba pracovať e, samozrejme e, v rôznych formátoch, ako aj s rôznymi e, rozpočtami, ktoré v súčasnosti jednotlivé členské štáty majú a musíme prekonávať naše rozdiely. Ale naozaj nastal čas, kedy musíme spolupracovať, keď hovoríme o komplexnom prístupe. Znamená to komplexný prístup všetkých partnerov, a to vrátane NATO. Uh, Ďakujem, pán predseda. Chcela by som povedať niekoľko slov o koherentnosti a súlade s rozvojovou politikou. Ako vidíte toto v praxi a ako chcete spolupracovať eh, s komisárom pre rozvojovú pomoc? Akým spôsobom chcete prioritizovať svoj prístup predovšetkým v tých oblastiach, kde sa musíme vyrovnávať e, s nedodržiavaním ľudských práv. Akým spôsobom budete mať práve v oblasti rozvojovej pomoci spoločný hlas? Toto je jedna z otázok, ktorú, na ktorú budem poznať odpoveď až po niekoľkých mesiacoch. Našim zámerom e, však je spolupráca a chceme spolupracovať naprieč e, jednotlivými portfóliami nechceme to robiť preto, lebo niekto to tak rozhodol, že musíme spolupracovať, ale skôr preto, že veci, ktoré sa okolo nás dejú a núdzové situácie, ktoré e, vyvstávajú, s nimi sa nemôžeme e, vyrovnať iba s tými nástrojmi, ktorý má každý z nás zvlášť. Musíme fungovať spoločne. A to je práve veľký paradox našich politík a nástrojov máme pomerne veľké množstvo prostriedkov, vieme presne, čo je potreba a máme tu e, rozličných partnerov. Avšak potrebujeme koordinačné centrum. A to takým spôsobom, aby sme vedeli zasiahnuť e, tak, ako je treba a vtedy, keď je treba. A e, niekedy potrebujete iba ten stred, iba nejaké stredisko, ktoré pohne veci dopredu. Spomenuli ste práve ebolu, eh, kde, ktorá si vyžaduje spoločný postup. Ako vidíte, vidíte spoluprácu medzi eh, Európskou úniou a eh, rozvíjajúcou sa Afrikou? Ako vidíte budúcnosť našich vzťahov s Afrikou? Spomenuli ste ebolu ako mm, miesto, kde musíme spolupracovať musím povedať, že som veľmi rada, že nepovažujeme Afriku iba za akési problematické e, miesto. Afrika má takisto obrovský potenciál, takisto e, v zmysle demokracie, ako aj populácie, hospodárstva, energetiky, e, životného prostredia a rozvoja ľudského potenciálu. Takže vnímam Afriku ako partnera, nie iba ako e, príjemcu sponzorských a donorských e, darov z našej strany. Takže naozaj verím, že musíme s Afrikou spolupracovať namiesto toho, aby sme pracovali v Afrike. Lange. Lange, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani Mogherini, vo svojom novom mandáte budete zodpovedná za celý rad politik, ako je napríklad aj zahraničný obchod. A k tomu sa vzťahuje otázka, akým spôsobom chcete zabezpečiť koherenciu predovšetkým eh, s článkom 1.20 obchodnej politiky, s článkom 21 a akým spôsobom sa chcete vysporiadať s nedodržiavaním e, pracovných podmienok alebo e, proti veľkým prehražkom e, k životnému prostrediu a akým spôsobom vonkajšia činno, služba pre vonkajšiu činnosť posilní práve tento aspekt. thank you. Uh, this is one of Ďakujem veľmi pekne. Toto je jedna z oblastí, kde musíme e, spolupracovať s dezignovanou e, komisárkou, pretože všetky obchodné dohody a predovšetkým tie, ktoré sú, majú strategickú hodnotu nielen v zahranično-politickej oblasti, ale aj v iných oblastiach. A myslím si, že budeme musieť zdieľať množstvo rozhodnutí a množstvo povinností práve preto, čo ste spomínali. Je tu bez pochyby aj dimenzia ľudských práv a pre mňa to bude veľmi jasným bodom, aby sme stavali dodržiavanie ľudských práv na prvé miesto a predovšetkým v spolupráci s agentúrami OSN A takisto samozrejme to bude trvať niekoľko mesiacov, povedzme 100 dní, aby sme posúdili znútra, akým spôsobom tá štruktúra bude fungovať, akým spôsobom eh, ktoré oblasti sa môžu zlepšiť. Nemôžem vám dať príliš konkrétnu eh, odpoveď teraz, ale musím byť úprimná. V niektorých prípadoch fungovanie služby pre vonkajšiu e, činnosť e, bude treba e, zmeniť. Nejaká doplňujúca otázka? Nie, ďakujeme. Teraz prejdeme k bežným otázkam, na ktorých je vyčlenený rečnícky čas. Jedna minúta, pán Arnaud Denjean. Pani dezignovaná vysoká predstaviteľka, hovorili ste o obranej politike za posledných 5 rokov, ktorá možno trošku chýbala, alebo možno nebola medzi takými zjavnými prioritami. Napriek strategickému kontextu, napriek Ehm, rozpočtovým škrtom vo všetkých národných rozpočtoch, takže je pravda, že táto zodpovednosť spada formálne na členské štáty, ale úloha, ktorú by ste mohli zobrať, zohrať, e, chopiť sa iniciatívy, to je dôležité v tejto rozprave. Takže v tejto súvislosti myslíte si, e, že EÚ by sa mala systematicky obmedzovať len na e, civilné misie, mala by sa vzdať všetkých úloh a ambícií vo vojenskom kontexte a nechať to iným, ako je NATO alebo iné zoskupenia a v končnom sledku, že by EÚ bola ako akási nejaká super mimovládka, a, alebo akú úlohu zohráva EÚ v tejto veci? Ďakujem za otázku. Myslím, že áno, Európska únia má svoju úlohu v tejto oblasti, je to v všetko v zmluvách. Myslím, že by bolo dobre na tom popracovať, aby tú úlohu aj zohrávala. Všetky indikácie, ktoré sme za posledn- na poslednej Európskej rade mali, tomu naznačujú. A viem, že to bude konkrétna moja práca, hm, aby teda sme tieto rozhodnutia, najmä z rady z, roku, z 2000, decembra 2013, aby sme ich uviedli do praxe aby sme to zhodnotili, prišli s konkrétnymi návrhmi. Myslím, že treba pracovať najmä na nejakom lepšom prepojení medzi aktivitami v oblasti obrany a inými aktivitami komisie. E, teda e, to bude z pohľadu civilného, civilno-vojenského. No ale myslím, že tie vojenské misie, ktoré máme, fungujú celkom dobre. Je to e, tam iste obmedzené a bude to závisieť aj od politickej vôle. Takže samozrejme, viete lepšie než ja, eh, ako, že, že bude to závisieť od členských štátov, ale budeme na tom pracovať. Ja budem zohrávať svoju úlohu ako šéfka Európskej obrannej agentúry, navštívim tie misie, budem intenzívne pracovať s ministrami obrany, pretože je to dôležité pracovať eh, s tými partnermi, ktorých máme, najmä NATO, ale je tu aj potenciál v Lisabonskej zmluve, ktorý možno ani nie je využitý. A uvidíme v nadchádzajúcich e, piatich rokoch, či sú tu možnosti plne to využiť. Eh, e Pán Sarius Volsky z EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani Mogherini. Otázka znie, akým e, spôsobom chcete zastaviť inváziu na Ukrajinu bez toho, aby ste zvýšili sankcie voči e, Rusku a e, postihovali e, prenikanie zbraní, pretože zdá sa, že to prímerie vôbec nefunguje, len násilie pokračuje a Ukrajinci vás teraz vnímajú vaše kroky ako si naivnú e, politiku. Takže akým spôsobom sa pripravíme na ten najhoršiu e, scenár? Pretože zatiaľ síce hovoríte, že problémy sa nejakým spôsobom e, vyriešia, ale vy musíte byť zároveň e, stratég. Tak akým spôsobom sa pripravíme na najhorší možný scenár? A akým spôsobom chcete ukopiť toto túto východnú stratégiu a politiku svojou schopnou, silnou rukou. Myslím si, že to je práve e, motom vojakov e, pripravovať sa na najhoršie a urobiť to, čo najlepšie. Myslím si, že každodennou prácou a spoluprácou e, s ukrajinskými orgánmi a e, prezidentom Porošenkom, aby sme ho podporili v tom, aby on vyvíjal svoju vlastnú snahu pri e, dialogu. Aby rozvíjal dialog a aby sa tohto mandátu zároveň ujal aj nový ukrajinský parlament. A myslím si, že práve tam nájdeme svoju e, úlohu. Áno, musíme sa pripraviť aj na nahoršie, Avšak to sa dá e, spraviť na rozličných úrovniach. Ja jednoducho neverím e, tomu, e, že sa to nakoniec prevalí do vojenského riešenia. A to nezdielali dokonca takýto pohľad ani partnery na samite NATO. Musíme počúvať Ukrajincom, pretože to je ich krajina a oni by o nej mali rozhodnúť a mala by im to umožniť minimálne Európska únia. Čo sa týka eh, v energetickom zmysle, možno budeme ďalej eh, postupovať eh, zvyšovaním sankcií. Naopak, môžeme sankcie zmierniť, pokiaľ sa situácia zlepší. To je jeden z nástrojov. Každopádne musíme zvýšiť podporu politickým riešeniam, ktoré, o ktoré sa snaží ukrajinská vláda, ukrajinskí predstavitelia. My Musíme podporiť eh, eh, v tejto zložitej a veľmi napetej politickej eh, situácii, v ktorej prebieha momentálne volebná kampaň, čiže tak v politickom, ako aj energetickom sektore. Pokiaľ sa my nepostavíme na ich stranu a nepodporíme ich v tom, aby E, našli politické riešenie, tak sa to ani nepodarí. Ďakujem veľmi pekne. Pani Maria Gabriel má slovo. Pani dezignovaná vysoká predstaviteľka Arabská jar mala svoj dopad na celý región a v rámci našej politiky susedstva je potrebné mať diferencovaný postup podľa jednotlivých krajín. Áno, ale nesmieme zanedbávať regionálny rozmer, najmä z pohľadu dlhodobého, aby sme mm, zachytili aj pozitívny vývoj, ktorý je neustále ohrozovaný zo susedných krajín. Ale otázka je, navrhujete akčný plán na stabilizáciu regiónu a po druhé, aké iniciatívy, iniciatívy príjmete v existujúcom rámci EÚ pre Stredomorie, aby sme sa vysporiadali s existujúcimi výzvami. Potom je tu Afrika a náboženská radikalizácia. Čo navrhujete na spoluprácu s našimi africkými partnermi, aby sme skutočne bojovali proti tejto radikalizácii, ktorá sa ukazuje na africkom kontinente a neslobodno to zanedbávať? Áno. Myslím, že v prvom rade treba podporiť krajiny v regióne, ktoré zaznamenali úspechy. Nebolo to nevyhnutne tak doteraz. Spomínala som Tunisko, spomínala som Maroko. Myslím, že je dôležité nevyužívať len e, Úniu pre Stredomorie, ktorá môže byť veľmi užitočným nástrojom pre EÚ, ale e, sú to aj iné rôzne zloženie, napríklad 5 plus 5. E, to veľmi dobre fungovalo za posledných pár mesiacov e, počas krízy v Líbii, pretože je to formát, ktorý dáva za, pridáva za zástôl krajiny EÚ. E, zdieľame more teda s krajinami e, arabského polosva, africkými krajinami a myslím, že arabský svet, stredomorie, Je tam pluralita formátov, stále viac menej tie isté aktéry a rôzne krízy. Nie je tu formát eh, platný pre všetkých. Čiže sú tu eh, viacerí partnery, s ktorými môžeme pracovať alebo nie a treba to zohľadniť. Keď napríklad budeme pracovať na téme Líbie, Maroka, eh, Tuniska, musíme sa pozerať aj na juh od týchto krajín. Uh, a myslím, že by bolo užitočné, keby EÚ v prvom rade pochopila do hĺbky, že je aktérom v tomto regióne. Teda nie len tie krajiny, ale aj EÚ ako EÚ je aktérom v Stredomorí a na Blízkom východe. A týmto by som to zatiaľ zastavila. Dúfam, že ešte bude mať príležitosť zareagovať. Pani Kalniete. Ďakujem, pani dezignovaná komisárka. Mám na vás dve otázky. Európania teraz eh, vy, vynakladajú 18 na vojenské výdavky s porovnaním s 30 eh, percentami, eh, ktoré tu boli vo výdavkoch pred, pred niekoľkými rokmi a teraz sa môžeme e, vystavovať hrozbe malých zelených mužikov, ktorí vlastne prechádzajú cez naše hranice a rastú ako huby na našom e, zápraži. Akým spôsobom tomuto môžeme zabraniť? A, a akým spôsobom podporíme transformáciu krajín z východného partnerstva e, na ich ceste k demokracii? Akým spôsobom chcete využívať svoj vplyv v tejto oblasti? Ďakujem veľmi pekne, čo sa týka obranného obranného rozpočtu. To je samozrejme dlhá debata v každom jednom členskom štáte na rozličnej úrovni. Čo si myslím ja? Myslím si, že musíme pracovať my ako Európska únia na eh, výstupe, eh, pretože čo sa týka množstva peňazí vložených do vojenského systému nezávisí úplne od nás. My musíme posilniť vojenskú spoluprácu. To znamená, aby sme ťahali, tak povediať, za jeden povraz. Pretože ak e, budeme mať príležitosť byť efektívnejší e, v oblasti vojenskej obrany, e, to samozrejme je veľmi dobré. To samozrejme zahrňa e, spoluprácu ministrov obrany, ktorí by mali ťahať za jeden povraz. Čo sa týka možnosti ruského e, vplyvu a prítomnosti u našich východných susedov, tu stojíme pred e, obrovskou výzvou kultúrnej identity európskych krajín. Myslím si, že Rusi sa snažia preukázať, že ak si ľudia zvolia v týchto krajinách Európu, bude to zlou uh, voľbou. A my, pokiaľ my preukážeme spoločne týmto občanom, že ak si občania zvolia Európu, bude to pre nich dobré ako napríklad v Moldovsku, kde sa blížia parlamentné voľby, alebo v Gruzínsku a samozrejme na Ukrajine. Pretože ak si ľudia zvolia Európu, dáva im to nové nástroje a je to veľmi atraktívne pre všetky vrstvy e, spoločnosti. A otvoria sa im nové možnosti, ktoré v súčasnosti ich spoločnosti nemajú. Das Wort hat Lorenzo Cesar. Pán Lorenzo Cesar. Pani ministerka Mogherini, chcem vyjadriť svoju spokojnosť, že talianská vláda vybrala práve vás, aby ste zastupovali Taliansko v komisii. Som si istý, vzhľadom na vašu odvedenú prácu, ktorú som mohol sledovať ako e, kolega. že práve vaše prednosti, ako sú vášeň pre politiku a vaše odhodlete, nepochybne vložíte a pretavíte v prospech Európy. Čo sa e, týka e, prenasledovania ľudí v zahraničí alebo situácia e, na Blízkom východe či situácia v Iraku prinútilo množstvo ľudí opustiť svoje domovy, čo viedlo k rozsiahlým humanitárnym krízam E, či už sa mohli e, napríklad odsťahovať z náboženských dôvodov, kvôli tomu, že to boli napríklad kresťania na Blízkom východe. Čo vy ako vysoká predstaviteľka e, Európskej únie chcete v tomto zmysle robiť? Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu, za vaše priateľstvo a za vašu otázku. A ďakujem aj vám, čo za robotu, ktorú Európsky parlament v tejto oblasti vykonal. Predo mnou stojí uh, ťažká úloha. A práve Európsky parlament ale e, plní veľmi dôležitú útazk, e, úlohu práve v oblasti e, ľudských práv. A práve toto je práve miesto, kde môžeme hovoriť o veľmi dôležitých otázkach náboženskej slobode a utláčaní kresťanov. Na jednej strane je dôležité povedať, že e, sloboda náboženského význania je univerzálnym právom, ktoré sa vzťahuje na všetkých. Na druhej strane e, verím, že musíme pracovať e, so špecifickými opatreniami tak v niektorých afrických krajinách, ako aj na Blízkom a Strednom východe a postaviť sa za ľudské práva ako Európskej únie. A samozrejme, treba pôsobiť aj prostredníctvom jednotlivých agentúr eh, Organizácie spojených eh, národov, kde sa preukazuje ako obzvlášť výhodné, keď spolupracujeme. A čo sa môže samozrejme pretaviť potom eh, do konkrétnych výsledkoch. A keďže máme ešte trošku času, ďalším dôležitým bodom, dovolte mi povedať, je, práve keď hovoríme o Iraku, ale aj o iných končinách sveta, že humanitárna pomoc sa musia dostať do všetkých končín a do všetkých e, komunít. A to je práve oblasť, s ktorou môžeme e, spolupracovať lepším spôsobom s novým dezignovaným e, komisárom, aby sme uľahčili spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi a vytvorili tak naozaj vecnú politiku, ktorá môže potom pretaviť do konkrétnych krokov našu snahu. Herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka zo strany frakcie EPP. A teraz dávam slovo pánovi poslancovi Antoniovi Pancerimu do skupiny SND. Ďakujem veľmi pekne. Pani Mogherini, v preambule k základným ľudským právam sa hovorí o tom, že Európska únia má ako cieľ svojho snaženia e, ľudskú bytosť a človeka. A ktoré sú založené na nespochybniteľnej dôstojnosti všetkých e, ľudských bytostí. A to je práve ten prístup, ktorý e, dávame našim občanom, a to, o ktorej práve hovoril aj nový predseda Európskej komisie Juncker Mohli by ste si nájsť teda e, vyhradiť trochu čas, aby ste to o tom hovorili e, štrukturovaným spôsobom a samozrejme o tom, akým spôsobom budete spolupracovať s Európskym parlamentom práve pri reštrukturalizácii a presadzovaní e, ľudských práv a akým spôsobom budete štrukturovane spolupracovať v tejto oblasti s jednotlivými európskymi komisármi práve v pôsobnosti svojho mandátu. Ďakujem. Ďakujem. E, na niektoré otázky e, budem schopná odpovedať už niekoľko mesiacov, avšak dovolte mi odpovedať na časti niektorých otázok, ktoré ste e, nadniesli. Predovšetkým si myslím, že úrad vysokej predstaviteľky, ako som ho vnímala ja, mal veľmi pozitívny e, dopad a mal veľmi prospešnú e, úlohu. Téma práce s ľudskými e, právami nie je iba nejakým dodatkom k našej zahraničnej politike. Je to jej jadrom. Je to jeden z našich hlavných záujmov. Je to predovšetkým nie je to o tom, že si máme vyberať medzi stabilitou a ľudskými, eh, ľudskými právami, pretože my veríme, že ľudské práva prinášajú z dlhodobého hľadiska práv tú najväčšiu eh, stabilitu. Eh, samozrejme sú tu aj komisári, ktorí sa nezaoberajú vôbec ani vzdialene zahraničnou politikou, ale skôr vnútornou. Avšak každá jedna e, z politik a každé jedno z tých ich portfólií sa zaoberajú e, priamým či nepriamým spôsobom e, ľudskými právami. A táto politika a jednotlivé stratégie musia zodpovedať práve tým štandardom a normám, ktoré vyžadujeme pri plnení ľudských práv. A ďalším bodom, ktorým by som sa chcela dotknúť, ktoré sa týka ľudských práv, ten nie je celkom inštitúciálny. Samozrejme, musí to byť štrukturovaný dialog, ale nielen medzi komisármi, ale aj e, medzi jednotlivými európskymi štátmi, medzi jednotlivými inštitúciami, medzi tretím sektorom a samozrejme aj tretími e, krajinami a predovšetkým s tými organizáciami, ktoré pracujú pri presadzovaní ľudských práv obzvlášť e, zložitých e, podmienok. Ako, e, a to, e, či už vďaka zahraničnej politike alebo e, vnútornej e, politike. Tam veľmi dôležitá, dôležitá oblasť je oblasť práva žien. A myslím si, že keď sa nám podarí vytvoriť alianciu medzi správnymi orgánmi a tretím sektorom, ktorá bude pôsobiť tak dovnútra, ako aj navonok voči tretím krajinám, tam sa prejaví efektivita našej politiky. Pán Pasko. Pani Mogherini, mnohý, mnohokrát bola EÚ kritizovaná za nedostatok politickej vôle, najmä pokiaľ ide o otázky bezpečnosti a obrany. A v zásade Čiastočne to e, vyplýva z rôzneho vnímania ohrozenia v členských štátoch a e, možno nedostatočnej vnímavosti voči jednotným problémom. E, takže myslíte, že táto stratégia revidovaná na základe aktuálneho rozvoja môže pomôcť zmierniť tento problém? Ďakujem. No áno, dúfam, dúfam, že áno, no to je ľahká odpoveď. Myslím, ja som sa toho trošku už e, dotkla. Myslím, že by sme robili chybu, ak by sme si mysleli, že hrozby, ktoré niektoré členské štáty vnímajú ako také, e, nemajú vplyv aj na iné členské štáty. Sme jedno spoločenstvo a ak niekto niekde vníma hrozbu, tak to musí byť vnímané ako hrozba všade podľa mňa. A preto som povedala, že musíme väčšiu pozornosť venovať východu a juhu zároveň a ukončiť e, tento, toto paradoxné vnímanie, že buď jedno alebo druhé. Nemôžeme si dovoliť e, jednoducho si vyberať, pretože problémy prichádzajú z východu aj z juhu a musíme to spoločne riešiť. Preto hovorím, že sa zač- snažím začať takými stavebnými blokmi. Keď začneme sa zamýšľať nad tou bezpečnostnou stratégiou, nad nejakou víziou, tak budeme musieť v prvom rade myslieť na bezpečnosť našich ľudí a ďalších ľudí vo svete, pretože Európa by mala byť stále viac poskytovateľom bezpečnosti a myslím si, že mnohé môžeme zdieľať aj pokiaľ ide o vnímanie tých hrozieb. e gentile alto rappresentante designato. Pani dezignovaná komisárka, e, v nasledujúcich mesiacoch budete, bude Taliansko čeliť e, veľmi zložitému e, problému vojenského, vojenského oddelu, ktorý bol, ktorý je blokovaný v zahraničí. A je veľmi dôležité, aby sme boli schopní brániť našich občanov eh, v zahraničí eh, v roku 2014. A keďže poznám vaše eh, odhodlanie, nepochybujem o tom, že urobíte všetko, aby ste túto situáciu vyriešili. Aký je teda dopad, ktorý predpokladáte na vzťahy medzi Európskou úniou a Indiou? Akým spôsobom by ste mohli v tomto ohľade pôsobiť, akú úlohu bude EU plniť. Ďakujem veľmi pekne. Ako som e, povedala, e, ja ostanem vo funkcii ministerky e, zahraničných vecí Talianskej republiky až do hlasovania Európskej po hlasovaní Európskeho parlamentu. A každý jeden môj deň neprejde bez toho, aby som našla, nachádzala a snažila sa nájsť riešenie k tejto uh, otázke. A predovšetkým eh, zhodnotiť prácu, ktorá už bola odvedená. Európska únia už preukázala niekoľkokrát na všetkých úrovniach, a to aj e, najvyššej úrovni, e, schopnosť, či už e, prostrednícom e, Barozom alebo e, vysokou predstaviteľkou Eštonovou. Eš, alebo práve prosednícom pána Brokom, riešiť situáciu v tretích e, krajinách. Treba urobiť tri eh, veci. E, komunikovať e, práve indickým správnym orgánom, aby rešpektovali medzinárodné právo, pretože sú to základné princípy spravodlivosti, ktorú si voči Indii e, plní Taliansko, Európska únia a ostatné e, krajiny. A pretože toto sú základné princípy, ktoré by mala dodržiavať aj samotná India. Samozrejme, druhá otázka je, akým spôsobom uľahčiť dialog medzi e, Talianskom a Indiou v tejto záležitosti. pretože všetci veľmi dobre vieme, že tak predseda Šulc, ako aj predseda Barozo, Je toto práve ten, eh, že vyriešenie tohto prípadu by zlepšilo aj vzájomné partnerstvo medzi Indiou a Európskej únie. Ďakujem, pán Asis. Ďakujem. Pani Mogherini, vo svojom úvodnom vystúpení ste hovorili aj o význame EÚ respektíve e, Južnej Ameriky pre EÚ. Ja by som tu mal otázku, akú strategickú iniciatívu e, príjmete, aby ste prispeli k e, tomu, že sa nájde cesta z tej slepej uličky, pokiaľ ide o asociačnú dohodu medzi EÚ a Mercosurom. Je to proces, ktorý už od 90. rokoch nepostupuje a myslím, že to tiež ide aj nad rámec tých hospodárskych otázok. Vtedy sme prikladali no, dohodám o voľnom obchode veľký význam a teraz e, to tak vnímame aj pokiaľ ide o dohodu z USA, ale treba to vnímať aj v inom kontexte, e, napríklad e, kultúrnom, obchodnom a tak ďalej. Takže ako vidíte vy tento cieľ? Kam to zaraďujete medzi svoje priority? Ďakujem. <laughs> Pán Belder a nie, pani Mogherini. Ja to môžem zobrať. No, toľko talianského porozumenia, hovorí predseda. Grazie. Um, posso rispondere in italiano, tra, tra le lingue latine... O... Teda odpovedať eh, po taliansky, čiže zo všetkých týchto stredomorských rečí si vyberieme taliančinu. Bolo to presne pred dvoma mesiacmi eh, v Santiago de Chile eh, z generálnym tajomníkom eh, Selaku, kde sme sa rozprávali práve eh, o tomto. A eh, pri tej príležitosti som povedala, myslím si, že to bol rekord, o čom sme sa rozprávili, že partnerstvo medzi Latinskou Amerikou, Karibikom a Európskou úniou by malo stáť na zásadnejších e, e, princípoch, či už kvôli spoločnému kultúrnemu e, dedictvu a historickému odkazu a vzájomnou prepojenosťou jednotlivých našich krajín. Tie sú zrejme, avšak rozumieme si veľmi jednoducho, čo nám občas chýba, je viac politickej angažovanosti z obidvoch strán a je dôležité, aby sa práve toto e, partnerstvo využilo e, na, v celej svojej miere. Toto samozrejme vzťahuje na Mercosur, ale aj na iné regionálne e, organizácie. Samozrejme, či už hovoríme o rozličných politických formátoch. Ale myslím si, že je veľmi zásadné, aby sme pracovali s oveľa väčšou energiou a máme k tomu aj príležitosť. A to je veľmi dôležitá príležitosť a to je práve e, summit EU e a CELACu e, v júni, e, ktorý k tomuto možno využiť. A e, v tomto e, prípade e, to nebude iba nejaké bežné stretnutie v tom negatívnom e, slova zmysle, ale naopak e, veľmi e, neobvyklé e, stretnutie v tom dobrom slova zmysle a nerozvíja spoluprácu iba s tými krajinami, s ktorými spolupracujeme, ale s celým kontinentom. Pán Belder, ďakujem pekne. Pán, pán predseda, Pani Mogherini, budem hovoriť po holandsky. Vážená dezignovaná vysoká predstaviteľka, destabilizácia fundamentalistických muslimov, teroristických organizácií ISIS, Hamas, Hezbollah, Al-Qaida a ďalších na Blízkom východe dosť jasne ukázali, že Izrael a EÚ majú paralelné bezpečnostné potreby. Ste uh, so mnou súhlasíte? A ak nie, tak povedzte, ako túto paralelnosť v zahraničnej politike vyjadriť. Ďakujem. Yes, I do agree that... Áno, súhlasím, že je tu veľká hrozba okolo nás. Ale v prvom rade je to hrozba pre ľudí, ktorí žijú v tom regióne. Neviem, či zdieľate tento názor so mnou. Prvé obete ISIS sú mus, moslimovia, aj kresťania a iné spoločenstva, ale prví sú moslimovia. A to je vízia, ktorú tu musíme predostrieť. To kultúrne e, posolstvo, ktoré dnes e, vysielame, je súčasťou tej stratégie, ako sa vyrovnať s týmito hrozbami, pretože tá retorika, ktorú používa ISIS, tá je zameraná na to, aby sa oni vyhlásili za štát, hoci vlastne koncept štátu ničia, ničia hranice, štátnu autoritu. Na druhej strane povedať, že sa teda používa tu náboženstvo proti iným a nevychádza to ani z islamu, ani zo žiadneho svetového náboženstva, takže to kultúrne posolstvo, ktoré musí vychádzať z Európy, e, je veľmi silným nástrojom, ako sa postaví tejto hrozbe. Máme tu aj iné e, nástroje vojenské, to momentálne je na členských štátoch, niektoré sa preto rozhodli, niektoré nie, niektoré inými formami, ale myslím, že čo bolo dôležité a čo urobím opäť v budúcnosti, je, že budeme budovať spoločný rámec pre EÚ, aby mohla e, konať rovnakým smerom. A budú tu kapacity, ktoré ostanú v členských štátoch, v rukách členských štátov a to je zahrnuté e, v rámci, ktorý e, naznačuje smerovanie, spája úsilie, aby sme sa dopracovali k lepším výsledkom, aby sme neišli rôznymi smermi, nehovorili rôznymi hlasmi. No a potom tu máme ten humanitárny aspekt, to je obrovské. A možno to... A, vyčerpal som svoj čas, pardon. Um, uh, Pani dezignovaná vysoká predstaviteľka hovorí v mene kolegu uh, Jeffreyho Van Ordena z ECR, ktorý tu žiaľ dnes nemôže byť a požiadal ma, aby som položil tieto konkrétne otázky v jeho mene. Uh, Aké e, vojenské aktivity e, podľa vás musí EÚ vykonávať e, v rámci spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, pretože ich nemôže vyrovnať, vykonať NATO alebo koalícia ochotných krajín? A po druhé, myslíte si, že hlavným účelom spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, spoločnej zahraničnej obrannej politiky je, aby sa aj EÚ stala globálnym politickým aktérom? I think Myslím, že misie, respektíve operácie, ktoré máme, tu nie sú preto, že by to nikto iný nedokázal. Myslím, že sú tu preto, že ich dokážem urobiť. No neviem, či to zodpoveda na vašu otázku, ale Nechcela by som, eh, eh, aby sme mali taký postoj, že urobíme to, čo nám ostatní nechajú, eh, či už členské štáty alebo NATO. Na druhej strane máme misie a operácie, ktoré veľmi úzko spolupracujú s operáciami členských štátov a myslím, že taký integrovaný postup je e, rozumný, politicky užitočný. A druhá časť otázky, a e, politická. Hm. Áno, áno, áno, áno, ale opäť nevenovala by som toľko času tej otázke prečo, skôr by som e, to správne, robila, a robila to správne. Možno, že sa takto e, dopracujeme k nejakému, nejakej takej spoločnej, nejakému takému spoločnému zdieľaniu, ale potrebujeme niečo, čo nás e, spojí, čo bude užitočné pre našu bezpečnosť a bezpečnosť ďalších. Pán Demesmaker, ďakujem pekne, pán predseda. Pani Mogherini, budem hovoriť po holandsky a chcem sa vyjadriť eh, k tým ambíciám, aby sa teda ľudské práva dostali možno aj do uh, centra pozornosti pri tých obchodno-politických rokovaniach. Uh, napríklad UNCTAD tam e, vlastne vidíme akorát zhoršenie situácie a čo sa mňa týka, je tu nedostatočná angažovanosť, nedostatočné konanie zo strany EÚ proti uh, mučeniu. Máme vo vás vysokú predstaviteľku, ktorá dá takéto porušenia naozaj medzi top priority. Európsky parlament UZA takisto schválil mm, uznesenie, pokiaľ ide o pašovanie orgánov Falun Gong. Myslím, že Čína má upustiť od tohto konania po veľmi rozsiahlom transparentnom vyšetrovaní a všetci e, príbeženci Falun Gong musia byť e, na slobodu, teda prepustení na slobodu. Nech sa páči. Áno, ja som viac než ochotná túto tému mučenia, ako som už spomínala, Mm, nielen vysoko na e, náš program, ale priam do jadra našej, do centra našej politiky. A v prvom rade myslím, že máme mnoho expertíz nielen interne, ale aj v občianskej spoločnosti, s ktorými môžeme spolupracovať. Spomínala som potrebu budovania spojenectiev. Myslím, že to je veľmi cenné. Musíme e, dať e, tú silu práve tým ľudskoprávnym aktivistom, mimovládnym organizáciám v klientoch členských štát, alebo aj v tých štátoch, kde e, sú ľudské práva ohrozené. No, ale a aby sme tú otázku teda pozvihli, pozvihli na určitú úroveň, najmä aby sa niečo zmenilo. A to sa bude týkať hlavne Číny. A určite to bude súčasťou tém, o ktorých budeme diskutovať s čínskymi úradmi. Ja sa pokúsim o to zapojiť viaceré krajiny. Nie len, že ich budem upozorňovať na to, čo by mali zmeniť, ale budem sa snažiť s nimi spolupracovať, aby niektoré z ich politík sa zmenili, alebo aby sa zmenili, zmenila niektorá prax. Myslím, že to je najefektívnejší spôsob, ako sa vysporiadať s otázkou ľudských práv. E, spomínali ste Hongkong. Kong Ale bohužiaľ nezachytila som celkom e, tlmoča. Nie, to tlmo, nie je chyba. Tlmočníkov koty sú vynikajúci, ale to je nejaká, nejaká, niečo som ja nezapočula. Takže um, pokúsim sa ešte v tých e, sekundách, čo tu mám to zodpovedať. Um, ja som spokojná s tým, že dnes máme skôr dobré správy, než uh, strašné správy odtiaľ a myslím, že je toho hlavne v záujme ľudí v Hongkongu a úradov v Hongkongu, ale je to aj v zájme Číny, aby tie nadchádzajúce voľby v 2017 boli k uspokojeniu, e, alebo teda k spokojnosti všetkých v rámci dialogu. Ďakujem pani Šáke. Ďakujem pán predseda. Dezignovaná vysoká predstaviteľka, povedali ste, že treba sa zamyslieť vo veľkom, ale dúfam, že EÚ bude rozhodu, rozhodne konať. Spomínali ste, že Irán môže byť konštruktívnym partnerom. Moja otázka je ako. A ako vidíte svoju úlohu v tom P plus P5 plus 1, ako to vidíte v týchto rokovaniach, a ako bude EÚ presadzovať ľudské práva Iráncov a ako nadnesie efektívne ďalšie témy, aby nie všetky témy, e, aby nie všetko úsilie smerovalo na tie e, jadrové rokovania. Viem, že vy tam ste možno optimistkou, ale môže sa to veľmi natiahnuť, ak nedosiahneme nejakú komplexnú dohodu. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Povedala som a naďalej som o tom presvedčená, že Irán by mohol mm, zohrávať konštruktívnu úlohu a mohol by zohrávať aj deštruktívnu úlohu v regióne a v jednotlivých konfliktoch v tomto regióne. Preto si myslím, že je správne zapojiť Irán e, do nášho úsilia a snažiť sa zistiť, či dokáže mm, byť nielen takým negatívom e, v niektorých tých konfliktoch, ale či môže byť súčasťou riešenia ale to ešte len uvidíme. Ale myslím si, že môžeme realisticky e, sa o to aspoň pokúsiť, ako sme to urobili aj v prípade Iraku, že sme sa snažili rozprávať s tými ľuďmi, ktorí dokážu mať vplyv v krajine. No a čo sa týka P5 plus 1 rokovaní, ako viete, rokovania budú prebiehať do 20. 3. novembra. V júli bolo prijaté rozhodnutie počas predošlého kola rozhovorov že Cathy Ashton naďalej bude v tejto úlohe až do 24. novembra a myslím, že to je veľmi rozumné. Ehm, nemôžete na poslednú chvíľu takéhoto ťažkého, veľmi ťažkého rokovania zmeniť vyjednávačov. Ehm, takže hovorila som nielen s Cathy a s ďalšími ministrami, ktorí boli do toho zapojení, ale hovorila som aj s Sarifom, s iránským ministrom Eh, na mm, valnom zhromaždení OSN eh, pred pár týždňami v New Yorku. No a dúfam, že do toho 24. alebo do 24. Eh, novembra dosiahneme dohodu, pretože inak bude veľmi komplikované dosiahnuť nejakú dohodu. A naozaj dúfam, že bude možné dosiahnuť túto dohodu mm, v tomto čase. No a Myslím, že to nemá nič dočenia s ľudskými právami. Tieto veci musíme absolútne oddelovať. Ľudské práva sú také dôležité, sú príliš dôležité na to, aby e, boli vnútri nejakých iných rokovaní. Oni diskutujú o teda tej jadrovej otázke bez ohľadu na to, aká je regionálna úloha Iránu a to isté by sa malo platiť, e, to, by, to isté by malo platiť o ľudských právach, keď sa bude teda rokovať o ľudských právach s iránskymi úradmi. Ďakujem pekne. A pán Maura Barandiaran. Ďakujem. Pani dezignovaná vysoká predstaviteľka, ja mám otázku k bilaterálnej zmluve medzi EÚ a Kubou. Zmluva, ktorá spája hospodárske rozvoj s určitými slobodami na ostrove, ale zdá sa, že sa v rámci tých rokovaní nehovorí o základných právach kubanského obyvateľstva. Takže moja otázka je, či súhlasíte s tým, že hospodárske reformy Kastrovho režimu že prakticky boli naozaj len povrchné a je vašim úmyslom viesť konštruktívny dialog o situácii ľudských práv v tejto krajine, teda s kubanskými úradmi? Ak e, môžete odpovedať áno, ako to potom budete sledovať, teda napríklad, že tie klauzuly o ľudských právoch, o základných právach budú naozaj pod dohľadom a akú úlohu bude pritom zohrávať Európsky parlament. A na záver, pani Mogherini, ak by ste mm, teda boli zvolená. Chcel by som vás poprosiť, aby ste počas svojho mandátu tie hodnoty charty základných práv EÚ naozaj kládli nad hospodárske záujmy a síce vo všetkých rozhodnutiach. Ďakujem. Grazie. E, tornerò sicuramente... Eh, Ďakujem. Ak dovolíte, vrátim sa K tomu o e, pár mesiacov o tom rozhodujete vy e, k tým ďalším krokom, ktoré bude potrebné urobiť. Ale to, čo viem povedať teraz, je, že z časti som presvedčená, že by bolo potrebné e, podporiť malé otvorenie sa tých ekonomických reforiem zo strany orgánov. Samozrejme, mohlo to byť viac určite, ale na ekonomickej e, úrovni, ale obzvlášť aj na politickej, e, je, myslím, našou úlohou e, žiadať o viac reforiem, o presvedčivejšie reformy, ktoré by sa odhodlanejšie realizovali. Celkom určite som pripravená podporovať konštruktívny dialog na tému e, ľudských práv s kubánskou vládou. Myslím, že to bude môcť užitočne urobiť s našim osobitným vyslancom pre ľudské práva a určite e, budem e, téma môcť podporiť v Európskom parlamente s tým, čo budeme spoločne považovať za to najvhodnejšie. Ďakujem, Pavlo Vajrinen. Pán predseda, pani Mogherini, vítam dôraz, ktorý ste dali na koherentnosť politík medzi našimi vnútornými a vonkajšími politikami. Tiež sa mi páči spôsob, ako ste pokryli všetky smery a dimenzie našich vonkajších vzťahov a politik ako uh, najsever, keďže prichádzam z najseverskejšieho uh, štátu EÚ, uh, páči sa mi aj to, čo ste povedali o uh, severe. My sme vedúcou silou vo svete, pokiaľ ide o tri oblasti politik, obchod, rozvoj a životné prostredie. Mali by sme byť schopní e, posilňovať našu globálnu úlohu tým, že budeme koordinovať naše globálne kroky a e, že ich robíme koherentnejšími. Myslíte si, že sa vám to podarí zrealizovať spoločne s ostatnými komisármi zodpovednými za e, vonkajšiu politiku a ako to chcete zrealizovať? Ehm, vynasnažím sa, vynasnažím sa urobiť všetko, čo bude v mojich silách a dať do toho všetku e, energiu. Treba si e, stavať vysoké cieľe, myslím, že to je potrebné. A ako ste povedali, e, sme pravdepodobne tým najdôveryhodnejším aktérom, pokiaľ ide o obchod, rozvoj, aj iné životné prostredie. Toto sú tie najjasnejšie oblasti, ale možno aj v iných je to tak. A teraz ako e, buď to budeme koordinovať, to je dôležité. Myslím si, že môže to byť e, možno stredomorský e, prístup, aj keď teda Arktik, Arktis je naozaj v mojom srdci, je to strategický región. Myslím si, že koordinácia sa začína s dielaním myšlienok, obáv, priorít a nástrojov. Preto uvidíme, či tieto každomesačné stretnutia, ktoré budeme mať s komisármi, sa nebudú teda nie iba s komisármi zodpovednými za externé politiky, ale aj s tými, ktorí majú eh, interné politiky na starosti, a eh, napríklad eh, životné prostredie, ale napríklad aj rozvoj a obchod. Ako náhle sa snažíme zdieľať naše vízie, priority a nástroje, uvidíme, či sa nám podarí, aby e, ten celý stroj e, spolu e, harmonizoval, aby, aby to všetko do seba zapadalo. To je dôležité, aby sme všetky politické štruktúry, ktoré máme k dispozícii, mohli takto posilniť, aby všetky naše talenty mohli spolupracovať. A k tým globálnym otázkam myslím si, že keď sa pozriem na to, čo robíme napríklad e, v Haiti alebo e, e, v, alebo v africkom rohu, je dôležité, aby sme postupovali spoločne, aby sme tu dávali politickú váhu, aby to bolo viditeľnejšie Politická viditeľnosť je e, tiež súčasťou politiky, je to, pretože niečo, čo je viditeľnejšie, je tiež e, silnejšie a atraktívnejšie pre ostatných. A k životnému prostrediu a globálnej zmene tu e, budeme takéto niečo potrebovať osobitne, aby budúci rok bol úspešným. Paríži. Ak tu nebude úspech na budúci rok, je ťažké predstaviť si, že k nemu dospejeme neskôr. Ďakujem, Ivo Weigl tisti dan, ko ste vi bili na Lampeduzi, sem jaz bil v Adi... Vážená pani ministerka, boli ste e, e, na Lampeduze, ja som bol v Addis Abeba a tam som sa presvedčil o tom, že veľký počet e, utečencov, ktoré tu máme, sa ešte zväčší v budúcnosti, pokiaľ sa nám nepodarí pripraviť naozaj štrukturovanú politiku pre Afriku. Avšak teraz môžem povedať, že vám e, ďakujem za to, že ste ochotní pripraviť takéto politiky. A e, po druhé, spomnuli ste tiež medzinárodné e, právo. Ak Európska únia bude trvať na jeho uplatňovaní, budeme ešte e, silnejším hráčom, napríklad e, v prípade Horného Karabachu alebo palestinsko-izraelského e, konfliktu alebo okupácie západnej Sahary. Ak budeme používať nástroje, ktoré máme k dispozícii, keď niekto bude porušovať medzinárodné právo, ako to vidíte. Ďakujem je to veľmi symbolické, že vy ste boli v Ades Abeba a ja na eh, Lampedusa, pretože to je presne eh, eh, tá trasa. A čo na mňa urobilo väčší dojem, bolo stretnúť sa s rodinami obetí Lampedusského nešťastia, s tými, ktorí prežili. Pre mňa nebolo dôležité ani e, teda tie e, príbehy ľudí, ktorí zomreli, ale tí, ktorí prežili, pretože e, tam vidíme túto tragédiu na mori, ale nevidíme tú tra- tragédiu, ku ktorej dôjde predtým, než sa tieto opäte dostanú na more. A práve na tomto by sme mali pracovať. To by mala byť naša priorita. Je to, sú to príbehy naozaj mučenia, zneužívania, nerešpektovania ľudských práv žien, detí, mužov vo väčšine prípadov, e, pokiaľ ide o tie toky z Líbie do e, Talianska, väčšinou 70%, e, ide, 70% je žiadateľov o azyl. To sú ľudia v extrémnej chudobe, ktorí prichádzajú z veľmi konfliktných regiónov. Takže naozaj potrebujeme stratégiu pre Afriku, pre Afriku samotnú, ale aj pre nás, pre naše dobro. Uh, áno, či sme pripravení používať existujúce nástroje. Áno, e, celkom určite, ale v prvom rade by sme potrebovali vytvoriť podmienky na to, aby odkaz na nástroje medzinárodného práva neboli potrebné. Preventívna politika je to, čo skutočne potrebujeme. Pretože ak sa obzrieme okolo seba všetky tie, na všetky tie krízy, ktoré sú okolo nás, uh, Spomenuli ste palestinsko izraelský konflikt. Niektoré z nich e, sú tu naozaj veľmi dlho, desiatky rokov. Ja som s týmto konfliktom vyrastala. Iné sme e, mohli e, vidieť, ako sa vyvíjajú. Akurát sme nekonali včas, aby sme im zabránili. A ja si myslím, že to je to, čo musíme obzvlášť robiť ako EÚ. Nie uvažovať nad tým, ako e, potom e, vytvárať sankcie. Treba sa zamýšľať nad tým, čo robiť, aby ku krízam nedošlo, aby sa nevyvinuli. Ďakujem. Pán e, Kúzo Permuj. Pani Mogherini, situácia Iraku a Syrie je následkom západných politík za posledných 20 rokov. Ja vzdám teda Holtebernovi Bertolučimu, keby dnes e, e, režíroval na večer, to tak by pravdepodobne ukázal, že e, tak, takéto témy, ne, k nim nedôjde cez noc, ale vyšľachtia ich západné mocnosti ktoré zarábali, e, zarábali čím ďal viac, až nevedeli, čo s tou ropou robiť. A potom teda e, došlo k vojne. Za to vždy platia mladí ľudia, ktorí chcú viesť dôstojný život. Mm, nesprávne nazýva, nazývaný islamský štát dôsledkom invázie do Iraku a vmiešavanie sa do sírskych záležitostí. Nikto nedokáže pochopiť, e, keď si uvedomí, že tam boli sektárske vlády, ktoré boli podporované západnými vládami. Vy ste pre územnú celistvosť e, Sýrie a Iraku. No, e, e, teritoriálna integrita Iraku a Sýrie podľa mňa sú zásadne dôležité, ale myslím si, e, a tu sa mi zdá, že ne, nesúhlasia naše názory, že je povinnosťou, je nutné pomáhať aj pomocou napríklad dodávok e, zbraní, ale, e, zbraní, ale toto nie je špecifická kompetencia EÚ, takže tu si len vymieňame názory pomáhať e, tým, ktorí sú v opozícii voči teroristickej organizácii, ktorá zblízka ohrozuje životy mnohých ľudí. Myslím si, že to je humanitárna povinnosť. A myslím, tu sa zhodneme, že nie je vojenský krok, ktorý eh, by bol, eh, ktorý by bol odôvodniteľný, pokiaľ tam nie je aj politická eh, reakcia a práca na podmienkach, ktoré môžu nejako teda obmedziť podporu extrémistov. Chudoba, sociálna neistota, ekonomická neistota, veľmi podporujú eh, eh, takýto, takýto negatívny vývoj otázky moci môžu tiež vytvárať eh, situáciu, ktorá, je, ktorá podporuje nábor do teroristických organizácií. A týmto by sa mala Európska únia zaoberať aj my ako jednotlivci, snažiť sa zvrátiť túto tendenciu, pretože E, celkom určite zlepšené e, podmienky života, politické, e, ľudskoprávne, demokratické, ekonomické, sociálne v krajinách okolo nás by znamenali znižovanie zdrojov pre teroristické organizácie, ktoré ohrozujú vlastne život ľudí v týchto krajinách. Pán Iglesias. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý večer, pani Mogherini. Moje vystúpenia v tomto výbore sú vždy e, kritické, ale dnes robím výnimku, aj keď máme obrovské rozdiely v názoroch. Myslím si, že každý má mať príležitosť preukázať, že e, vie veci urobiť lepšie. Priznávam tiež, že niektorí, e, niektoré z tých kritik, ktoré zazneli na vašu adresu, vedú k tomu, že ste mi veľmi sympatická. Označili vás za proruskú, a to by bolo to isté, ako keby niekto povedal o mne, že trpím pokročilou e, plešivosťou. Uh, hovorí sa o vás, že máte nízky profil, vôbec tomu neverím, aj keď veľmi sympatizujete s NATO, si myslím, že ste rozumná osoba. V tomto výbore, ktorému uh, že ho budete často navštevovať, uh, musím povedať, že to je naozaj zvláštne potešenie. Nebudem e, teda e, spomínať e, Wagnera tak často, že, pretože sa to tak často spomína Wagner, že možno niekto dostane chuť na inváziu do Ruska. Povedali ste, že je potrebné dodržiavať princípy medzinárodného práva. Nemyslíte si, že tak nepriateľský prístup k Rusku je trochu v rozpore s tým, ako benevolentne sa Európska únia stavia k Izraelu, ktorý neustále porušuje ľudské práva? Non prenderò la domanda sugli strani piaceri. K tým e, zvláštnym potešeniam sa nebudem vyjadrovať, každý má svoje. E, priznávam, že e, politická konfrontácia, ako ju zažívame v parlamente, je pre mňa veľmi užitočná nielen pre moju prácu, ktorú potom musíme spoločne e, vykonávať v našich odlišných úlohách, ale je to aj veľmi cenné z intelektuálneho hľadiska. Musím sa priznať, že e, toto e, skúmanie je pre mňa veľmi zaujímavé. Pre mňa sú veľmi zaujímavé tie otázky, ktoré dostávam. Každá e, je spojená s určitými myšlienkami, má svoje pozadie. A pre mňa je e, veľmi pekné takéto zdieľanie, preto je to pre mňa potešujúce a zaujímavé. Pokiaľ ide o medzinárodné právo a princípy e, medzinárodnej legality, áno, platia všade. Prekvapuje ma, že toto je prvá otázka, ktorá sa týka e, Blízkeho východu e, v ušej miere. Bola by som očakávala väčšiu mieru e, záujmu tohto výboru o túto oblasť. Myslím si, že to malo byť v srdci nášho eh, za záujmu, pokiaľ ide o Blízky východ. Nejde teda len o Izrael a Palestínu, je to téma, ktorá sa týka arabských eh, krajín a Izraelu. Sú tu minimálne dva konflikty, ktoré treba vyriešiť. A preto si myslím, že eh, najlepší prístup je regionálny. Musíme zabezpečiť, aby teda prerušenie násilia, ku ktorému došlo e, v e, Káhire v auguste, e, sa pretavilo do nového politického procesu. Bude sa tam konať konferencia darcov, čo skoro dúfam, že to bude príležitosť pre začiatok nie len materiálnej rekonštrukcie, ale aj naozaj nového procesu tvorby mieru Takže arabská iniciatíva mieru z roku 2002, e, tu treba vyzdvihnúť, potrebujeme naozaj regionálny prístup v e, tejto kríze. Srdečne ďakujem. Je pekné na týchto vypočutiach to, e, že stanovenie si priorit môže byť niekedy prekvapujúce pre samotných kandidátov. Teraz prejdeme k ďalšej otázke. Pán Mélenchon. Mélenchon. Merci, monsieur le président. Mélenchon, si vous voulez. Ďakujem, pán predseda Mélenchon. E, pani dezignovaná pesnička, ja by som sa chcel opýtať e, na udalosti, ktoré môžu dosť globálne otriasť e, svetom. E, nejde teda e, len o klimatické zmeny, ktoré e, majú vplyv na medzinárodné vzťahy a je to hlavný zdroj budúcich vln imigrácie. Aká bude vaša úloha na e, samite o klíme Paríži? No a druhá vec sa týka toho obrovského e, narušovacieho faktoru, tá volatilná pozícia dolaru ako, teda ako Referenčné meny. Myslím si, že e, tu sú krajiny, ako Brazília, teda krajiny BRIC, ktoré chcú vytvoriť um, ekvivalent e, Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky a Rusko a Indie, Čína sa rozhodli, že teda takto vymenia si svoje národné meny, čiže to do, uh, prispieva k fragilizácii doláru a uh, komplikovaní situácie. Merci. Uh... Monsieur Mélenchon. Ďakujem, pán Mélenchon. Citovala som klimatickú zmenu vlastne ako prvú globálnu výzvu, ktorú som eh, na úvod spomínala. Mm, eh, uviedla som to, teda hovorila som po anglicky, ospravedlňujem sa. A ja som sa pred pár týždňami zúčastnila e, valného zhromaždenia OSN, v rámci valného zhromaždenia podujatia, na ktorom bola zastúpená komisia. kde teda bol aktuálny komisár a ministri príslušní z niektorých členských štátov. A teda to je vec, ktorá sa bude tiež týkať mojej práce. Uh, moje funkcie, funkcie, ak sa tak rozhodnete, čiže spolu s príslušným komisárom aj s, podpre, s príslušným podpredsedom komisie, spolu s ministrom zahraničných vec, ministrami zahraničných vecí, ministrami životného prostredia a e, so sieťami e, mimovládnych organizácií, občianskej spoloč, občianskej spoločnosti, nie je iba o informovanie a vzdelávanie, ide aj o konanie v týchto témach v rámci OSN. To bude veľmi užitočné. Ja som už eh, hovorila, že na e, Paríž sa treba včas pripraviť, urobiť všetko, čo je v našich silách, možno to robiť už Lime v decembri a ak sa nám to v Lime nepodarí, ale už aspoň časť tých prípravných prác bude hotová, ak, ak by to tak nebolo, tak by bolo ťažké dosiahnuť nejaký úspech v Paríži a nemôžeme si dovoliť zlyhať v tejto výzve. Myslím, že je to otázka bezpečnosti medzinárodnej. Nie len, ako ste povedali, e, otázka životného prostredia. Pardon. Thank you. Ďakujem, pán Meserič. Ďakujem, pán predseda a pani dezignovaná vysoká predstaviteľka. E, rád počujem, že si diferencovanú politiku v našom susedstve, e, pokrade o juh o východ. Patrím k tým, ktorí si myslia, že e, východná politika je minimálne teda polovičným úspechom a naozaj treba ju, si ju, treba na nej popracovať Mnohí hovoria, že na strategickej úrovni takéto, takáto zmena e, e, je vašou úlohou, takže e, kto by sa tým mal zaoberať a koho sa máme opäť 6 mesiacov tuto výbore spýtať na to, ako dopadol výsledok. A som si istý, že ste počuli, že Rebecca Harms bola vyhlásená persona non grata v Rusku pred pár dňami a E, ruská strana e, má celý zoznam takýchto osobností. Máte o tom oficiálne informácie a čo plánujete e, v tejto súvislosti robiť? Ďakujem. Ďakujem za obe otázky. Eh, koho by ste eh, sa mali pýtať na toto strategické, eh, na takúto strategickú zmenu paradigmiem úvahu. Áno, mňa s tým súhlasím, ale to neznamená, že to budem robiť izolovanie. Beriem to ako pozitívne znamenie, tú skutočnosť, že my všetci chceme pracovať v týme. Tímová práca bude tým dôležitým slovom, ale potrebujeme samozrejme vocolstvo aj zodpovednosť v tomto týme a pokiaľ eh, budete eh, teda, pokiaľ ma podporiť o vymenovaní, tak to bude mojou zodpovednosťou. A potom, pokiaľ ide o prípad Rebeky, áno, som eh, informovaná nie viac než vy, možno menej než vy, keďže momentálne nie som teda v, v úrade Eh, to, čo povedal eh, prezident Schulz, to zdieľam, je to úplne neakceptovateľné. Nielen takýto zoznam, ale tento zoznam nebol ani zverejnený a nie je odôvodnený, takže samozrejme, ako náhle budem v eh, príslušnej pozícii, určite budem konať s ruskými orgánmi, aby som sa postarala o to, aby sa toto nerealizovalo a eh, pokiaľ budú trvať na tom, že je to odvodnený krok, budeme určite v, v konfrontácii. Eh, myslím si, že parlamentná diplomácia je naozaj kľúčovou. Eh, chcem ešte zdôrazniť, ako náhle budem môcť ja osobne alebo moja služba podporovať misie európskych poslancov do jednotlivých krajín. Môžete so mnou rátať ale e, samozrejme budem potom o vás žiada, e, žiadať isto, aby sme sa skoordinovali predtým, než e, odchádzate a potom, čo sa vrátite, vrátite, aby sme lepšie sa dohodli, kto by najlepšie mal navštíviť krajinu aby sme boli skoordinovaní a takisto, aby sme mali ten správny feedback, pretože e, plody parlamentnej diplomácie budú extrémne dôležité aj pre moju prácu, takže mali by sme vytvoriť e, spoluprácu e, štrukturovaným spôsobom. To pre mňa bude veľmi dôležité. Ďakujem. Srdečne ďakujem Ulrike Lunáček. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Mogherini vo vašich e, písomných odpovediach ste povedali, že ľudské e, práva e, chcete vnímať ako komplex vo vašej práce. Spomenuli ste ženy, slobodu vierovýznania, žurnalizmus. Takže ako chcete podporovať práva etnických menšín a sexuálnych menšín vo vašej práce? A Spomenuli ste Azerbajdžan ako krajinu, kde represia voči občanskej spoločnosti verejnosti a médiám sa v posledných mesiacoch zvýšila. Takže ako chcete reagovať a zlepšiť ochranu základných e, práv a e, slobod e, v tejto oblasti. A napokon vaša pozícia ako talianskej ministerky zahraničných vecí, ktorá podporuje South Stream. Pravdepodobne viete, že tento parlament sa vyjadril proti tomuto projektu, pretože nie je európskym ako budete ako vysoká zástupkynia a podpredsednička v tejto veci konať, pretože dúfam, že v budúcnosti budete chcieť, aby si vás pamätali ako e, e, dáma, ktorá zastupuje spoločnú zahraničnú e, politiku a nie South Stream. Um, Možno by sme mohli nájsť nejaké iné slovičko než teda lady, ale um, budem sa teda uh, zaobrať touto otázkou ako prvou, pretože pre mňa je veľmi dôležité, aby som to objasnila. Myslím si, že politické podmienky pre uh, South Stream uh, tu v žiadnom prípade momentálne nie sú dané a toto je spojené teraz so situáciou na Ukrajine a s Ruskom. Všetky infraštruktúrne projekty musia mať plný právny základ, takže ak politické e, podmienky by e, sa nejako vrátili späť e, do normálu, veľké ak, tak potom technické rozhovory by mohli opäť sa znovu zahájiť a uvideli by sme, či by sa mohol naplniť právny základ. Toto dúfam objasňuje moje zmyšľanie úplne. Keď som tu bola naposledy, e, niektorí ma nesprávne e, pochopili. My sme, že to neboli e, poslanci Európskeho parlamentu, ale boli to žurnalisti. Povedala som, že Južný koridor by mal byť našou pri, prioritou a nie South Stream, takže to sú dva odlišné projekty. A to sa teda týka aj azermaženskej otázky, teda tento južný koridor. To nie je žiadna jednoduchá téma. A Myslím si, že iba e, preto, že investujeme veľmi veľa energie e, do Azerbajčanu, oni vedia veľmi dobre, že e, bude veľmi dôležitý aj pre diverzifikáciu našich zdrojov a teraz musíme o to viac zúrazňovať potrebu rešpektovania ľudských práv v oblasti médií, v oblasti aj politického aktivizmu. K etnickým a sexuálnym menšinám a sexuálnej orientácii e, vynasnažím sa e, všade toto podporovať. E, to je súčasťou mojej DNA. Robím to, pretože v to verím, nie preto, že by to bola nejaká doložka alebo nejaká povinnosť. A obzvlášť, teda pokiaľ o sexuálnu orientáciu, myslím si, že v určitých e, krajinách, ale v určitých krajinách e, v rámci Európy budeme mať práce veľa. Ďakujem pekne, e, Reinhard Butikov. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Mogherini, ako podpredsedníčka budete zodpovedná za nástroj pre e, stabilitu a mier. Tento nástroj momentálne potrebuje 17, 70 miliónov e, tento rok a e, ďalší, ďalšie veľké číslo na budúci rok. Dôležité misie vytvárania mieru a teda proti krízam si jednoducho vyžadujú financie. Ako zabezpečíte, že tu bude dostatok financií? A druhá otázka ktorú, akú relevantnosť e, dávate vzťahu medzi EÚ a ASEANom a krajinami ASEANu. Ďakujem. K rozpočtu. Keď sa, e, ak sa stane vysokou zástupkyňou, budem e, úzko spolupracovať s Kristalínou. Už sme začali na neformálnej úrovni diskutovať spôsoby, ako sa tomuto venovať. A E, keďže poznám jej e, pozadie, to, ako sa zasadzuje v tejto oblasti, e, vedie k mojej nádeji, že budeme môcť veľmi dobre pochopiť spoločne, čo je treba robiť okamžite, čomu sa musíme okamžite venovať a čo má ešte trošku čas. Pokiaľ ide o všeobecný, všeobecný problém rozpočtu, veľmi dobre viete, že to sa nevzťahuje iba na tento nástroj, ale uh, na záväzky z tohto roku. Chcem zdôrazniť, že v tomto nástroji aj v celej zahraničnej službe jednoducho máme záväzky, ktoré sú veľmi dôležité pre našu dôveryhodnosť a komisia ako taká e, si je toho veľmi vedomá a ja e, rátam aj s vašou podporou, že sa nám podarí nájsť vhodné riešenie pre tento rok a potom tu máme revíziu v roku 2016, e, kde budeme môcť spoločne pouvažovať, ak to bude potrebné nad nejakou revíziou Eh, k celkovému rozpočtu. A potom tu bude aj eh, ďalšia časť eh, diskusie o rozpočtu týkajúce sa tých, toho 5-percentného krátenia v štruktúrach, ale tam budeme diskutovať v inom formáte, pravdepodobne a potom pokiaľ ide o vzťahy s ASEANom, ako viete. Bol tam vymenovaný vedúci delegácie pred pár týždňami, to je veľmi pozitívny vývoj a myslím, že toto bude jedna z tých e, strategických oblastí našej práce v budúcich e, rokoch. Regionalizmus v Ázii aj v Latinskej Amerike je veľmi dôležitý a nedostatok re, regionálnych e, e, e teda e, potrieb a vnímania potrieb e, E, tu je, takže myslím si, že treba investovať do nášho vzťahu s ASEANom, to bude veľmi dôležité. Fabio Castaldo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Čo sa týka E, strategických zámerov e, Európskej e, únie. Európska únia stavia do popredia ľudské práva vo všetkých svojich vonkajších a zahraničných vzťahoch. A tento princíp je nedeliteľný. Avšak častokrát sú obetované práve na otár toho, aby sme nekompromitovali vzťahy s významnými partnermi. Do akej miery budete teda rešpektovať tejto E, tejto hodnoty. Pretože práve vy ako vysoká predstaviteľka budete mať e, veľkú e, zodpovednosť, ktorá sa týka zahraničnej politiky. A tá bude samozrejme najväčšia spomedzi ostatných komisárov. A samozrejme vzhľadom na to, že, že všetci mm, členské štáty podpísali protokol 13 o zrušení trestu smrti e, považujete za vhodné a kompatibilné, aby sme jednali e, e, so štátmi a akým spôsobom sa budeme zachovávať štátu, ktorý, štáty, ktoré naopak majú zavedený trest smrti. Akým spôsobom by sa to malo pretaviť do našich dohôd? Ďakujem. Ďakujem za dve otázky. Našťastie a dúfajme, je to vlastne iba také e, talianské príslovie, ktoré som na začiatku spomenula, e, čo sa týka e, trestu smrti. Jeden zo vstupných lístkov do Európskej únie je aj zrušenie trestu smrti. A samozrejme, je to veľmi dôležité aj pri jednaniach. A samozrejme, e, čo sa týka môjho mandátu, ja budem v tomto boji pokračovať. A Európska únia sa zasaduje zasadzuje o, e, ak nie zrušenie, aspoň o moratórium na e, trestu smrti. A sú tu štáty, ktoré teda tento trest smrti nezrušili, ale majú na ňo uvalené moratórium, respektíve ho neudelujú. A verím, že Európska únia eh, môže stáť naozaj v prvej línii eh, tohto boja a ospravedlňujem sa, ak sa budem opakovať v tomto eh, bode a musíme naozaj hľadať partnerov medzi predstaviteľmi tretieho sektora, medzi organizáciami z mimovládneho sektora. Napríklad v Taliansku sa e, vytvorila pracovná skupina, bola to súčasť mojej in, iniciatívy ako ministerky zahraničných e, vecí, a ktoré mal viesť k moratóriu. A e, pracovali sme s tromi veľkými mimovládnymi organizáciami medzina, na medzinárodnej úrovni. A nebudem ich tu spomínať, aby som nerobila e, nedovolenú e, reklamy. Ale tak e, štátne e, agentúry, ako aj mimovládne e, agentúry aj iné, iní partnery nám môžu pomôcť pri propagovaní zrušenia, respektíve uvalenia moratória na trest smrti. A v tom tejto s budeme aj naďalej pokračovať. Pán Carver. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, Európska komisia sa snaží vytvoriť spoločnú obrannú a bezpečnostnú e, politiku, ktorá by bola zastrešená nejakým spoločným orgánom. Plánujete takýto orgán vytvoriť počas vašeho funkčného e, obdobia? A ba čo viac, akceptovali by ste, že už neexistuje E, miesto pre neutralitu, aké zachováva napríklad e, Írska e, republika. Čo sa týka potom cieľov zahraničnej politiky Európskej únie pri riešení medzinárodných, medzinárodných sporov, ako je napríklad porušenie leteckého a vzdušného priestoru Gibraltaru Akým spôsobom eh, by ste vyriešili tento spor a eh, prijali by ste aj kroky voči Španielsku, keby to bolo nutné? Eh, zodpoviem najprv prvú časť otázky. Ja neverím tomu, že pri vytváraní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej a obrannej politiky musí nevyhnutne znamenať to, že sa jednotlivé členské štáty musia vzdať tých svojich politik to nevyhnutne neznamená však to, že na európskej úrovni sa musíme uspokojiť s nejakými zvyškami, ktorých sa členské štáty nevzdajú. Musíme vytvoriť spoločné chápanie našho spoločného európskeho záujmu, ktorý môžeme eh, brániť lepšie spojenými silami ktorá by samozrejme počarkovala spoločná európska e, stratégia ktorá si tu nájde svoje miesto. To samozrejme neznamená, že členské štáty by nemohli mať svoje vlastné zahranično-politické iniciatívy. A e, Samozrejme, ani by to nebolo e, dobré, pretože tieto iniciatívy práve zo, e, zo strany členských štátov e, budeme potrebovať, aby doplňali európsku zahraničnú politiku. Čo však potrebujeme, je spoločná vízia, spoločné smerovanie a spoločné kroky na zdieľaných záujmoch a hodnotách. A musíme samozrejme spolupracovať, aby sme toto docielili spojenými silami pokiaľ samozrejme sme v nejakej kríze a musíme sa dohodnúť na nejakom texte, e, častokrát sa stáva to, že máme síce spoločný e, akýsi menovateľ, ale máme 28 rozličných zahraničných politík. Avšak e, musíme sa hm, vypnúť k lepším výsledkom, pretože to očakávajú aj naši občania. A ja chápem a viem, že to bude veľmi ťažké. Bude to jedna z najťažších e, úloh, ktorý, ktoré predo mnou stoja. Avšak verím tomu, že môžeme byť hrdými a užitočnými e, ľuďmi, ktorí slúžia e, európskym občanom a ktoré naplňajú svoju globálnu úlohu. Pani Mogherini, pani dezignovaná komisárka, chcel by som upriamiť vašu pozornosť pozornosť na to, že viac ako 15 miliónov ľudí v Európe závislých na opiátoch. Či už je to v Európe alebo vo svete. A samozrejme musia e, vyhľadať e, lekárskú pomoc. Práve opiáty sú zodpovedné za najväčší podiel drogovo závislých e, ľudí heroín eh, sa častokrát eh, podáva injekciami a ďalej tieto použité ihly môžu eh, ši, sa môžu ďalej rozširovať choroby, ktoré sú prenosné krvou, ako napríklad vírus HIV. Samozrejme, priemysel, ktorý je napojený na opiáty má vplyv a priamo podporuje povstalcov, eh, ktorí fungujú v oblastiach, kde sa opium eh, pestuje, napríklad v Afganistane. Aké kroky chcete prijať voči eh, tomuto, ktoré ničí toľko životov? Toto je jedna zo záležitostí, kde by bolo vhodné spolupracovať ako jednotný tím v komisii. Pretože samozrejme drogy sú záležitosťou, ktoré sú predmetom viacerých e, politik, tak e, vnútorne ako aj vonkajšie. A týka sa to samozrejme aj našej politiky e, v Afganistane. Takže toto bude jeden z aspektov, kde budeme musieť spolupracovať a vystupovať jednotne voči afgánskej vláde. A nepochybne za ostatných 13 rokov sme sa k tomuto nestávali e, príliš efektívnym e, spôsobom. Je to samozrejme zdroj dodatočnej destabilizácie a samozrejme má to dopad na celý svet. Ale ak vidíme z tohto východiskového bodu, myslím si, že na tom budeme musieť brať e, zreteľ. A nielen v Afganistane, ale v iných častiach sveta. Myslím si, že toto bude takisto súčasťou mojej práce pokiaľ sa stanem samozrejme vysokou predstaviteľkou, ak tak rozhodnete. Pán Ajmerik Šoprát. Ďakujem, pán predseda, pani dezignovaná vysoká predstaviteľka. Pred niekoľkými dňami americký viceprezident Joe Biden vyhlásil na Harvardskej univerzite, že USA Európanom nanútili sankcie, to povedal on, nanútili sankcie proti Rusku. Uh, ja vám blahoželám vaš, vašim mudrým a vyváženým slovám na Margo Ruska, ale chcel by som vedieť, uh, aké sú to tie priority. Transatlantické partnerstvo NATO, rozšírenie smerom na Turecko, Azerbajdžan, Gruzinsko, Moldavsko. Takže pani dezignovaná predstaviteľka, myslím si, že mnohí z kolegov tu e, by sa cítili uistení, keby ste nás aj vy mohli ubezpečiť, že budete predstaviteľkou zahraničnej politiky e, Európy, ktorá je nezávislou veľmocou a nie len transatlantický blok dominovaný USA. Samozrejme, môžem vás ubezpečiť. Ak to tak bude a Madame Laot, to je dobré oslovenie. Prvé upresnenie. Nikdy som nehovorila o rozšírení o tieto krajiny. Ja som hovorila o tom, že politika rozšírenia e, pre krajiny e, Západného Balkánu a Turecka je zatiaľ úspechom a myslím si, že to tak bude aj do budúcnosti, ale pokiaľ ide o tie ostatné, máme tam dobré partnerské vzťahy, susedské vzťahy. Myslím, že treba pracovať s každou krajinou e, jednotlivo. Čítala som slova vice prezidenta Bidena a dosť ma to prekvapilo osobne, pretože sme spolupracovali s, s Európanmi najmä v prvom rade, ale aj v dialogu Eh, ktorý tu bol nielen z USA, ale aj s inými krajinami, ktoré majú rovnaký postoj k tým sankciám eh, voči Rusku, napríklad Japonsko, Kanada a ďalšie krajiny, ktoré prijali rovnaké rozhodnutie, aby sme globálne koordinovali eh, toto medzinárodné úsilie. Ale Môžem povedať z priamej skúsenosti ako talianskej ministerky za tieto mesiace, aké rozhodnutie bolo prijaté v Európskej rade. Nech už bolo akékoľvek, nikdy to nebolo jednoduché, ale vždy to bolo autonómne, nezávislé, vychádzajúce z európskej diskusie. A mňa prekvapuje, že to musím vyzdvihnúť. Ja to beriem ako niečo bežné medzi nami. A je to tak a nemôže to byť inak. Bolo to rozhodnutie e, určite neľahké pre mnohé krajiny, mnohé vlády, ale myslím, že vždy to bola taká spoločná úvaha, ktorá nás viedla a Myslím, že hodnota európskej jednoty v tejto fáze bola kľúčová. Gil. Gil, ne, no. Ďakujem, pán predseda. Eh, odkazovali ste viackrát na Áziu. Súhlasili by ste s tým, že silné vzťahy s eh, Áziou sú kľúčové pre Európsku eh, úniu nielen preto, že tam žije viac ako 60 svetovej populácie, ale aj sú to krajiny s najrýchlejšou, rast, s mierou rastu HDP. A vzhľadom aj na to je zároveň Ázia Eh, domovom významných eh, hospodárskych bodov. Avšak eh, Ázia, tak povediac, nie je ešte pevne ukotvená na našom radare a je, je treba povedať, že nový indický predseda vlády nemá takisto Európsku úniu medzi svojimi prioritami. A už je to 10 rokov, čo sme odštartovali strategické partnerstvo medzi Indiou a EÚ a to nedodalo žiadne matateľné výsledky. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že vzťahy s Áziou budú naozaj strategickou záležitosťou pre Európsku únie. Je na čase preukázať Ázii, že aj ich vzťahy s nami pre nich budú strategické. Je tam obrovská miera konkurencie a myslím si, že budeme musieť e, vynaložiť obrovskú snahu a veľa pozornosti spojenými silami, pretože Ázia je práve takým kontinentom, kde sa môže dobre uplatňovať parlamentná e, diplomácia. A my pre nich takisto musíme byť e, dôležití a relevantní, rovnako ako oni sú relevantní pre nás. E, čo sa týka India, Indie, e, zdá sa, že ich nová vláda sa snaží e, otvoriť sa viacej e, zahraničiu. A E, takisto budú so záujmom sledovať, ako si vedú noví predstaviteľa Európskej únie. A my musíme využiť túto príležitosť. Pagno. Pán Pagno. Reprezentant e, Vážená pani vysoká predstaviteľka, Alžisko-Marocká hranica je už od roku 1994 zavretá. Tieto, títo dvaja aktéry Magrebského regiónu neprejavujú žiadne znaky nejakého zblíženia a Uvidíme, myslíte, jedného dňa spoluprácu, ktorá bude prínosná tak e, pre e, obyvateľstvo v týchto krajinách, ako aj pre Európu, vzhľadom na nové perspektívy partnerstva. Výsledok je uh, trpký. Uh, uh, každoročne sa strácajú obrovské prostriedky pre túto krajinu. Konflikt západnej Sahary k tomu ešte pridáva. Takže Pani vysoká predstaviteľka, ako môže Európska únia sprevádzať e, riešenie tohto konfliktu medzi Alžírskom a Marokom? Akú úlohu môže zohrať v budovaní Európy, arabského, e, v budovaní arabského Magrebu? A posledná otázka, aké aktivity predpokladáte, aby ste vyzvili zásadnú úlohu Magrebu? A bol vypnutý mikrofón. Eh <laughs> no, to nie je moja chyba, to je nemecká flexibilita. No nie som diplomatka. E, orientovaná na výsledky. Myslím, že... No, otázka je veľmi vážna. A ospravedlňujem sa teda. Myslím, že je to trošku paradoxné. Región najmenej integrovaný je región Magrebu. A tam by sme to potrebovali podstatne viac regionálnu integráciu. Keď sa pozrite napríklad na tú prácu, ktorá sa e, darí v Líbii, v susednej krajine, e, je to náročný formát, ale napriek tomu je to potrebné. A potom je tu ten 5 plus 5 formát, ktorý som spomínala. Vidíme, že akú hodnotu to ľuďom prináša. A samozrejme sú tu bilaterálne problémy. Takže čo môže Európa urobiť? V prvom rade podporiť úsilie OSN eh, pri hľadaní politického komplexného a obsiahleho riešenia, udržateľného e, riešenia v konflikte v západnej Sahare a riešiť tie regionálne problémy, spolupracovať, pretože tá prax spolupráce nám mnohé uľahčí. No a treba pracovať na bilaterálnych vzťahoch, ktoré máme s krajinami, či už je to Alžírsko alebo Maroko, aby sa tam dostalo to naše posolstvo že je tu pridaná hodnota v tej spolupráci. Okrem toho si myslím, že bez nejakej regionálnej práce skutočnej bude veľmi ťažké dopracovať sa k nejakému skutočnému riešeniu krízy v Líbii. A tu je naozaj potrebné nechať si možno trošku viac času, zdieľať myšlienky. Som naozaj presvedčená, že to bude e, vo svete v nadchádzajúcich rokoch téma číslo 1, aj pokiaľ ide o vážnosť a stabilitu. Äh, Ďakujem veľmi pekne. Spomenuli ste a odkazovali ste na e, Lisabonskú zmluvu a že nemusíme využiť všetky nástroje. Otázka je, akým spôsobom môžete e, v prospech členských štátov využiť lepší a štrukturovaný dialog. Akým spôsobom sa budete angažovať, aby e, Lisabonskú zmluvu využili e, k tomu, aby sa podarilo jednotlivým členským štátom podarilo udržať zbrojársky priemysel a ich obranný potenciál. A ako to podporiť v členských štátoch a využiť celkový potenciál agentúry. Hovorili ste o Afrike, hovorili ste a akým spôsobom budete pracovať e, s nástrojom pre africký mier European e, Peace Facility a ako vypracujete, akým spôsobom a ktorým smerom sa bude e, uberať Biela kniha Európskej spoločnej obrannej politiky. Ďakujem. All the 10 minutes. Uh, I, I thank you for the question. I, uh, I will start from structured cooperation. Začnem štruktúrálnou uh, spoluprácou. Ako ste si iste všimli, je to aj v mojich písomných odpovediach a chcem využiť uh, tieto myšlienky a využiť aj zároveň všetky nástroje, ktoré sú uh, v zmluve. Je mi jasné, že toto sú veľmi citlivé E, veci, ale však verím, že pokiaľ sa naplnia všetky podmienky, bude mojou úlohou ich na aj využiť. Čo sa týka Európskej obranej agentúry, absolútne zdieľam e, váš názor. Je tu obrovský potenciál a mojim cieľom je spolupracovať e, úzkým spôsobom s ministrami obrany ako aj s riaditeľom Európskej obrannej agentúry. Ak by sme mali zdieľaný a zároveň veľmi konkrétny e, prístup, myslím si, že v prvých mesiacoch môjho mandátu prebehne aj Rada ministrov obrany a z tej vyvstanú aj určité zmeny, e, ktorými Európska obrana agentúra začiatkom roka e, prejde. Nechcem hovoriť ešte o konkrétnych e, e, prvkoch tu a dnes, pretože mám iba e, dve minúty, ale je to veľmi vysoko v tom zozname priorít. A obranná politika je veľmi dôležitá a musíme sa rozvíjať našu stratégiu. Toto bola posledná otázka. Áno, a ešte bezpečnostná stratégia. Vy ste to spomínali, aj ja som hovorila už predtým e, že k vám ešte neprichádzam s konkrétnou e, prestavou, e, či bude vypracovaná biela kniha, alebo jednoducho proces, ktorý otvoríme a necháme ho, nech sa rozvinie do širšej diskusie, alebo to bude nejaké strategické zamyslenie, akým spôsobom túto stratégiu e, flexibilne prijať. E, nemáme teraz v súčasnosti formát, ale máme to strategické myslenie. Thank you very much, Mr. Chairman. Dear Madam... Ďakujem, pani, e, pán predseda. Milá Federika, dezignovaná komisárka. Parlament víta vašu snahu strategicky koordinovať naše globálne politiky a myslím si, že Európsky parlament vás podporí vo vašich snahách. Teraz sa pozrime na Blízky východ a e, všeobecný nástup kríz. Myslíme si, že práve tam e, to naberá na obrátkach, čo samozrejme e, môže predstavovať aj hrozbu pre energetickú bezpečnosť Európy a videli sme aj eskaláciu izraelsko, eh, eskaláciu izraelsko-palestínskeho eh, konfliktu. Eh, aké bude nasledujúci kroky, pretože ste hovorili, že Európa nemá byť iba placom, ale aj aktívnym hráčom v tejto oblasti. A aby sme sa konečne pohli smerom k mieru. To bude ťažké zodpovedať e, za dve minúty. V prvom rade musíme tam byť, pretože prvýkrát e, v histórii existuje e, potreba, aby bola v tomto procese Európska únia prítomná, tak z izraelskej strany, ako aj z palestinskej strany. A samozrejme, musíme a boli sme požiadaní aj regionálnymi aktérmi, ako je napríklad Egypt alebo e, e, Jordánsko. Takže musíme zohrať kľúčovú úlohu pri uľahčení týchto rozhovorov. A tieto rozhovory, ako aj mierový proces, e, prebieha už veľmi dlho. A keď sa nájde politická vôľa, ktorá by našla politické riešenie tohto konfliktu, technické riešenie je už po ruke. Čiže e, politické vedenie a politická vôľa. E, a to sú práve tie množiny, ktoré sa musia pokry- prekryť. My sme samozrejme e, veľkými placami do tejto oblasti, takže máme pomerne silné slovo v tomto procese a musíme si ho využiť na to, aby sme posilnili politických predstaviteľov z tejto oblasti. V prvom rade, aby sme e, umožnili e, palestinskej samozpráve, aby e, riadila záležitosti v Gaze. Nevieme, ako to dopadne. Koaličná palestínska vláda, respektíve samozpráva, sa stretáva v Gaze prvýkrát po dlhom čase. A práve toto by sme mali umožniť. Je Európska únia má množstvo e, kompetencií, ktoré môže e, využiť, aby palestinskej samozpráve umožnila ujať sa vládou, e, vlády nad Gazou. A samozrejme musíme zobrať do úvahy aj izraelské obavy a izraelské výhrady k tomuto procesu. Avšak všetky nástroje, e, ktoré môžeme dať k dispozícii na to, aby sme podporili praktické riešenia, máme k dispozícii. Ale musí, ma, musí, musí sa nájsť politická vôľa, pretože kríza, e, ktorou sme prešli v toto leto, mohla navrávať e, mnohým ľuďom, že neexistuje spôsob, ako sa vrátiť k statusu quo. Eh, Señor presidente. Señora Mogherini, las relaciones estratégicas más importantes de la Unión Europea. Ďakujem, pani Mogherini. Tie najdôležitejšie eh, strategické vzťahy EÚ sú vzťahy so Spojenými štátmi. Predovšetkým v tomto zložitom uh, uh, historickom uh, kontexte a myslíme si, že tieto vzťahy by boli ešte lepšie, keby sa naplnila transatlantická obchodná uh, a investičná zmluva o partnerstve TTIP. Čiže akým spôsobom vnímate Washington okrem, okrem toho, že to je dôležitý obchodný partner, ale aj politický e, partner. A, a samozrejme rozšírenie tejto otázky e, je, sú vzťahy e, s Latinskou, respektíve Južnou e, Amerikou. E, pretože sú to štáty, ktoré zdieľajú naše demokratické hodnoty. V súčasnosti je tam však na návšteve aj e, prezident e, Číny. Akým spôsobom využijete summit budúci rok, aby ste posilnili tieto vzťahy s Južnou Amerikou? A samozrejme, a, pretože stredozmorské krajiny majú ten potenciál. Eh, mm, samozrejme, eh, tento rozvoj týchto vzťahov je veľmi dôležitý, predovšetkým z, politických, eh, z politického pohľadu. Je to známa vec a myslím si, že treba povedať, že treba naplno e, využiť náš transatlantický potenciál. E, e, približne pred rokom, či rokom a pol, v Európe prebehla vlna paniky kvôli udalostiam, ktoré sa stali e, práve v tomto e, období a ktoré mali vplyv na transatlantickú e, spoluprácu a na celú európsku oblasť. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme prešli k nážaj zrelému a dospelému vzťahu. Tak, ako nebolo opodstatnené byť zas, e, že sme boli zasiahnutí s panikou e, z toho, že sa e, USA pozeralo skôr na pacifickú oblasť ako na Európu. Treba povedať ale, že Spojené štáty a Európska únia môžu spoločne pôsobiť a spoločnými vzťahmi na iné miesta na svete. Môžu spolu pôsobiť napríklad v boji proti klimatickým zmenám pri riešení ľudských práv a myslím si, že spoločná e, snaha môžu aj zvrátiť e, šírenie eboli. A myslím si, že to je vzťah, ktorý by bol e, nepochybne užitočný. Čo sa týka TTIP, tomu chcem venovať obrovskú pozornosť. Ja som presvedčený, že toto, musí, toto je jedna zo strategických rozhodnutí zahraničnej politiky, nie iba tej obchodnej, ale vo všeobecnosti. A myslím si, že už sme dosiahli dobrú e, dohodu a prišiel čas, aby sme TTIP dotiahli do dobrého e, konca. A myslím si, že to prizvukoval aj e, v júli predseda Juncker na parlamentom zhromaždení. Samozrejme, nechceme dosiahnuť akúkoľvek dohodu, chceme dosiahnuť z USA dobrú dohodu a myslím si, že bude dôležité, aby bol parlament vždy plne informovaný o všetkom dianí, ktoré sa v tejto súvislosti deje. Pani Aliot Marie. Ďakujem, pán predseda. Pani Mogherini, štyri štáty uh, rady golfskej spolupráce, Bahrajn, Saudská Arábia, Katar a uh, eh, ďalší sa zúčastňujú tejto vojenskej uh, akcií, to je dôležité z eh, možno nejakých psychologických dôvodov. Okrem týchto strategických aktivít, ako hodnotíte potenciál tohto strategického partnera v oblasti bezpečnosti a obrany eh, na jednej strane v regióne zo širšieho významu, ale aj vo vzťahu s nami? A aké osy eh, potenciálneho vývoja vidíte? Okrem toho, Rada pre spoluprácu pre nás predstavuje obchodného významného partnera EU? má bilaterálne vzťahy s krajinami v Perskom zálive vďaka spolupráci z roku 1998, eh, ale od roku 2008 tu dos, došlo k tým nám v dohodách o voľnom obchode. Ako chcete opätovne rozbehnúť tieto partnerstvá, najmä v rámci energetickej krízy EÚ? Ako teda posudzujete vývoj vzťahu medzi EÚ a týmito krajinami? Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že moje hodnotenie účasti týchto krajín v koalícii, ja by som to ani nenazvala nejakou vojenskou koalíciou, ja by som to nazvala skôr koalíciou, pretože nie je to iba vojenská koalícia. Sú tu krajiny, ktoré sú súčasťou koalície, ktoré nie sú súčasťou tých krajín, ktoré robia tie vojenské akcie, ale e, Mala som možnosť hovoriť s generálom Allenom, ktorý je v týchto dňoch, myslím, v Iraku a má mandát koordinovať úsilie koalície a spolu so mnou zdieľa potrebu nielen alebo zdieľa ten názor, že potrebujeme mať nielen efektívne vojenské aktivity, ale sú dôležité aktivity zo e, všetkých ostatných zúčastnených strán, aby e, sme sa zamerali na financovanie, na politickú úroveň, ekonomickú úroveň a humanitárnu pomoc. Myslím, že účasť krajín Perského zálivu je veľmi cenená, veľmi významná, pretože naozaj bude tu príležitosť zmeniť dynamiku regiónu. Nie je to také zjavné, nie je to jednoduché a vidíme to už aj teraz, aké je to komplikované, pretože každý má rôzne záujmy, každý trošku inak e, pracuje, ale účasť týchto krajín v tejto koalícii naznačuje jasne, že je to problém, ktorý musia mm, zvládnuť krajiny v regióne. A myslím si, že je tu veľmi užitočné vyslať ten odkaz, že to nie je už e, po tretíkrát teda náš konflikt. Nie je to Irak 3, nie je to nejaký súboj civilizácií. Je to možno trošku kontrast medzi kultúrami a náboženstvami, ale všetci sme v tej istej stratégii eh, z oči oči teroristické organizácii. Čo sa týka partnerstva s krajinami v Pelskom zálive, ja ako ministerka talianského predsedníctva som bola eh, v týchto krajinách, kde sme už začali diskutovať o tom, ako rozbehnúť na novo toto partnerstvo aj na ekonomickej a komerčnej úrovni. Now we try for the last two questions to keep the time. Yes, posledné dve otázky tu nekelám. Pani vysoká eh, zastupkynia dezignovaná, pokiaľ ide o spoločnú eh, politiku, eh, tam ste ma presvedčili, ale musíte ma presvedčiť, ako v reálnom čase zastaviť pána Putina na sankcie Uh, Tie nie sú presvedčivé momentálne nemôžeme eh, sa nám nedarí znovu nastoliť eh, situáciu, ktorá pred eh, agresiou. Nemyslíte si, že by sme sa mali najprv venovať a odsúdiť samotné korene ruskej agresie? Pretože je tu ich doktrína, že musia chrániť svojich spolupríslušníkov aj vojenskou situáciou. Z toho vyplýva aktuálna situácia. A po druhé, pokiaľ ide o Ukrajinu, ako e, môžeme byť e, proti e, dodávkam zbraní z priateľskej krajine? Neprekračujeme tú červenú líniu európskej solidarity. A kde leží? Ďakujem. Myslím, že toto bolo dosť jasné nielen mne, ale mnohým z nás už od začiatku, kde zodpovednosť leží a aké nebezpečné e, to je nielen pre náš kontinent, ale aj pre zvyšok sveta meniť e, e, hranice za pomoci síly. A z tohto vychádzajú všetky rozhodnutia, ktoré sme prijali v posledných mesiacoch. Takže bez pochyby, myslím si, že medzi nami nie sú žiadne pochybnosti, e, nech už je akákoľvek naša politická e, príslušnosť a akýkoľvek náš členský štát, z ktorého pochádzame, že okupovanie alebo e, nejakej krajiny, zmena hraníc za pomoci nejakej sily nie je e, porušovanie medzinárodných princípov. Na tomto sme sa všetci zhodli a e, toto je základom našej spoločnej práce. Ide teraz o to, ako efektívne e, zastaviť Putina a bolo by veľmi plodné, myslím, keby sme na túto tému viedli hĺbkové diskusie v prvom rade s našimi spriateľmi na Ukrajine. Pre mňa je najdôležitejšie spolupracovať s Ukrajincami v tomto, pretože oni sú tí, ktorí sú tam, ktorí musia e, sa vyrovnovať s týmto konfliktom na ich území a oni sú tými, ktorých e, sa snažíme ochrániť, e, keď vyvíjame našu stratégiu pred tú situáciou. My sme vyvinuli sankcie. Sankcie boli úspešné pre ruskú ekonomiku, áno. Boli efektívne. Áno, myslím si, že začína e, dosť e, trpieť e, ruské hospodárstvo v ich dôsledku. Takže či teda tie naše voľby boli zatiaľ efektívne na ruskú ekonomiku? Áno. Či boli efektívne na ruské politické rozhodnutia? Tam, myslím, ešte stále je otáznik. A aj samotná protistrana tu má ešte otázniky Takže musíme sa snažiť e, pracovať na politickom riešení. Takže ja by som povedala, že e, my by sme sa mali snažiť e, podporiť úsilie prezidenta Porošenka v prvom rade. Ďakujem, Alois Peterle. Dobrý večer, pani dezignovaná vysoká predstaviteľka nie ste len e, vysokou, ale aj veľmi silnou e, e, predstaviteľkou komisie, to by som si želal. E, Spomnuli ste e, Západný Balkán. Ako chcete spolupracovať s komisárom Hánom, aby sa zmenil asymetrický obraz e, krajín na Balkáne, pokiaľ ide o ich európsku perspektívu? Nemyslíte si, že EU by mala byť pripravená, keď je pripravená príslušná krajina? Ako vnímate v tomto kontexte Turecko? Už ste spomenuli Indiu. Mohli by ste nám povedať viac o tom, čo chcete poduja, podujať na to, aby sa prehlbili naše vzťahy s Indiou, ktorú považujem za čoraz strategickejšieho partnera EÚ? Samozrejme, podobnú otázku mám aj, e, pokiaľ ide o Japonsko. Ďakujem. Ďakujem. Pokiaľ ide o Balkán, e, to, že e, mi to umožňuje posledná otázka sa k nemu vyjadriť, je dôležité. Pridaná hodnota našej politiky je teda regionálna dimenzia Ehm, a prepojenia, ktoré sú tu potenciálne, je jednoduchšie ehm, ísť do jedného z hlavných miest, do Viedne napríklad, než ehm, cestovať medzi jednotlivými hlavnými mestami tohto regiónu. Takže rizikujeme, e, e, riskujeme, že tu vytvoríme e, región, ktorý nie je vo vnútri, vo svojom vnútri zintegrovaný takže nemali by sme určité priority stavať pred e, iné. Ale máme tu naozaj odlišné situácie, ktorým sa musíme úplne odlišným spôsobom venovať. Povedala by som, že prioritou číslo 1 je Bosna-Hercegovina po voľbách, kde sa musíme zasadiť za implementovanie e, e, prístupu a rozhovory medzi Srbskom a Kosovom prebiehajú na technickej úrovni veľmi dobre. Musíme to politicky e, zrevidovať okamžite potom, čo budeme mať vládu v Prištine. Albánsko, to je jedinečná príležitosť, myslím, pre implementovanie reforiem. E, Čierna hora e, je e, prvou na zozname. E, Fajrom otázka m, názvu politická vôľa pre riešenie tohto problému by sa mala nájsť. Dúfam, že e, som nezabudla na nič e, z toho dôležitého. Hovorila som o Turecku predtým. Spomenula som to ako jednu e, z krajín, kde by sme mali e, postupovať ďalej, pokiaľ ide o rozšírenie. E, či by mala byť EÚ pripravená, kedy sú oni pripravení? Myslím si, že spoločne by sme mali byť pripravení. Skutočnou výzvou je, aby táto politika pracovala, podporovala reformy. formy a nemali by sme mať e, poučujúci prístup. Je to v našom e, záujme, aj v ich e, záujme, aby tento proces pokračoval. Takže mali by sme byť spoločne pripravení. Ďakujem. Pani Mogherini, teraz máte slovo na záver, aby ste uzavreli svoje vystúpenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa, eh, že som teda bola jediná eh, na vypočutiach, eh, kto nedal vám a tlmočníkom písomný text. Takže, pred, takže predstavte si, koľko mám toho málo pripraveného pre môj záver. Takže budem veľmi stručná. Chcem vám všetkým veľmi poďakovať za tieto tri hodiny a čosi, ktoré ste mi Eh, poskytli. Bolo to pre mňa veľmi cenné eh, ako príprava na eh, moju prácu, ak sa teda tak rozhodnete, rozhodne podporiť ma, aby som získala lepšie poznanie vašich jednotlivých názorov a pohľadov. A myslím si, že máme obrovský potenciál pre vzájomnú spoluprácu. Bola som prekvapená, že Nepadla žiadna otázka ku e, vzťahu, aký chcem vytvoriť s týmto výborom a s parlamentom. Možno by som e, využila túto príležitosť, e, aby som sa k tomu vyjadrila. Veľa som toho povedala už v odpovedi na, moje, na otázky pre mňa, ale chcela by som byť čo najviac prítomná počas teda vašich prác. Navrhujem, aby sme sa stretli pred teda jednotlivými e, zasadnutiami. Bolo by dôležité, keby sme stretli pred e, zasadnutiami e, fakt, aby sme si vytvorili nejakú spoločnú víziu. Takúto spoločnú víziu som mala na mysli, keď som to spomínala. Samozrejme, každá inštitúcia má svoju odlišnú legitimitu a úlohu, ale pre mňa by bolo veľmi cenné, keby som si mohla pomeniť s vami názory takto vopred mohlo by bolo vhodné, keby na nejakej technickej úrovni, na úrovni generálneho tamníka by sme sa mohli informovať o rozhodnutiach, ktoré e, padli. Bolo by dobre, keby sme spolu e, prechádzali e, zasadnutia osobitného výboru. E, e treba pracovať na e, prístupe k informáciám e, e s vami pragmaticky a štrukturovane. E, a ešte jeden bod, ktorý nezaznel, ale viem, že je spojený s otáznikmi, teda ten systém e, zástupcov a podpredsedov e, spolu s predsedom Junckerom a príslušnými komisármi. Môj prístup by bol, aby som požiadala nielen komisára Hána, ale aj ostatných, aby ma zastupovali, keď to bude relevantné aj e, pred e, týmto výborom, nie e, vychádzajúc z teda kalendára, ale z obsahu. Takto by sme, myslím, mali štrukturovať našu vzájomnú spoluprácu. Ako som povedala, bola by som, veľmi rada by som podporila iniciatívy v zmysle parlamentnej diplomácie. Ja som toho robila v tejto oblasti a veľmi to cením. A na tejto, v tejto súvislosti by som tiež e, e, spožiadala, ak by som sa stala e, vysokou predstaviteľkou, nielen teda dezignovanou vysokou predstaviteľkou, aby sme tento proces zdieľali, aby sme z neho vyťažili čo najviac. A tiež ste považovali ako pozitívnu výmenu názorov s zastupcami delegácií, ehm, takže to by som rada naďalej podporovala a tiež si myslím, že by bolo dôležité, aby tu boli prepojenia, aby to bolo prístupné pre e, e, výbor, mať e, k dispozícii teda nejaké politické správy, výsledky, výstupy. Bolo by dobré, keby e, sme takto mohli postupovať e, e, voči ostatným inštitúciám a vo všetkým, teda aj, aj voči Európskom parlamentu. A aj dnešná diskusia mi ukázala, že výzvy sú tu dosť veľké Prvá veta, ktorú som myslím povedala po rozhodnutí Európskej rady koncom augusta, e, bola, že som si vedomá skutočnosti, že e, tie výzvy sú tu naozaj obrovské a každý deň e, si uvedomujem, že sú ešte väčšie, než som to očakávala pôvodne. Ale myslím, že máme pred sebou 5 rokov, aby sme na nich pracovali, musíme si e, vždy dávať vysoké očakávania, e, môžeme ich e, ešte cestou zrevidovať, znížiť, ale treba naozaj začínať vysoko. Musíme si vytvárať týmy na viacerých stranách Európskeho spoločenstva nájsť si tie najlepšie pracovné metódy medzi nami a so silnou politickou vôľou a snáď tým vhodným vodcovstvom sa nám podarí vyriešiť niektoré z tých problémov, ktoré sme tu dnes nadniesli. A budem veľmi rátať s vašou spoluprácou. A ako som povedala, stretávanie s vami nebude pre mňa povinnosťou, je to pre mňa politický záujem, pretože viem, že v parlamente veľa z tých vecí, ktoré som dnes povedala, E, sú tak hlboko e, zdieľané, ako ich e, cítim hlboko aj ja. Ďakujem veľmi pekne. Frau Mogherini, Pani Mogherini, kolegyne, kolegovia, veľmi vám ďakujem. Myslím, že sme mali veľmi e, presné e, e, zasadnutie, kde obe strany ukázali vysokú mieru pochopenia otázky. Ďakujem vám za odpovedanie na naše písomné otázky, aj teda tieto ústne, aby sme pochopili lepšie, ako by spolupráca medzi parlamentom a vami sa dala zlepšiť Pritom ide určite aj o to, že o, o, pri možnostiach kontroly aj konzultácií ex ante pri strategických dokumentoch aj pri iných dôležitých veciach by bolo významné obzvlášť, teda e, bola významná výmena informácií, ako sa to tu už aj spomenulo, Myslím aj, že teda otázky, ktoré súvisia so e, štruktúrou e, zahraničnej služby, e, sú veľmi dôležité a dohody, ktoré tu zazneli, si ešte vyžadujú pretavenie do praxe. To treba tiež preskúmať, akým spôsobom teraz odpovedajú skutočnosti, ako napríklad aj teda otázka súvisia sa s, to, s tým riešením 1 tretina, 1 tretina, 1 tretina. alebo znižovaním Seconded National expert. E, súvisí to teda sa s tými osobitnými zástupcami aj otázka e, teda toho celistvého e, prístupu a manažmentu kríz a, a takisto aj mnohých ďalších otázok, ktoré ste spomenuli. E, je to potrebné na to, aby sme tu docelili tie potrebné synergické efekty medzi radou, parlamentom a komisiou. Musíme doceliť tie synergické efekty ktoré e, nám umožnia e, posilniť e, týmového ducha medzi všetkými inštitúciami. To, že ste pripravená sa naozaj chápať ako podpredsedničkou v komisii, je dôležitým krokom, ktorý môže mať vplyv aj teda na vodcovstvo na rade. Myslím tiež, že musíme diskutovať o tom, ako postupovať e, pri tých rozpočtových otázkach. K tomu tiež zazneli niektoré otázky. Takisto aj zmena finančných e, e, úprav. Naša schopnosť konať súvisí teda s týmito finančnými pravidlami, ktoré sme si stanovili. Často je tu situácia príliš byrokratická. Takže ďakujem vám srdečne za to, že ste sa podrobili tomuto vypočutiu. A myslím, že ste teda e, odpovedali naozaj na všetko. Nedlžite nám žiadnu odpoveď a dúfam, že z tohto vznikne kooperácia. E, ja dúfam, že to bude e, kooperácia teda celého výboru a že z toho vznikne teda vzťah, ktorý sa pretaví do úzkej spolupráce zajtra o 8. na rozšíreného predsedníctva sa budeme zaoberať tom listom, ktorý musíme na e, teraz hodnotenie e, vypracovať. Takže ďakujem za to, že ste sa podrobili tomuto vypočutiu a prajem vám pekný večer.